Otvieram posiedzenie. Týmto je rokovanie otvorené. Prvým bodom nášho programu je naša spoločná rozprava zahraničnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Máme tu niekoľko bodov, ktoré preberieme. Vypočujeme si vyhlásenie e, pani Eštonovej, vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku, ktorá bude hovoriť o našej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Budeme hovoriť o situácii v Sýrii v tábore Ašraf, ako aj o prenasledovaní kresťan, kresťanov v Egypte. Taktiež budeme hovoriť o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a o nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy v tejto súvislosti. A budeme tiež hovoriť aj o e, situácii v súvislosti s medzinárodnými organizáciami. V pondelok sme oslovovali Deň Európy, Deň Európskeho spoločenstva. Dnes naše Európske spoločenstvo potrebuje spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Máme spoločné výzvy, ktorá, e, krízu, ktorá bola dovezená do Európy. Musíme myslieť na budúcnosť, musíme riešiť krízu a problémy aj mimo Európy. Taktiež Máme problémy, vidíme problémy v Sýrii, v Bahrajne, Tunisku a Egypte. Mali by sme aj myslieť na našich východných partnerov. Pred pár týždňami sme začali s východným partnerstvom. Naša Euró- máme teraz európsku diplomáciu, ktorá by mala byť efektívnym nástrojom našich vonkajších akcií, pretože dnes nedokážeme vyriešiť problémy v EÚ bez toho, aby sme nebrali vážne problémy, ktoré sú mimo nej. My ako EÚ by sme sa mali politicky predstavovať a nielen ekonomicky. A teraz pani podpredsednička komisie, vysoká predstaviteľka eh, pre, vysoká predstaviteľka pre zahraničnú politiku, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je to prvý z troch príspevkov, ktoré tu dnes eh, prednesiem do poludnia. Chcela by som začať tým, že by som vám povedala, ako ja vidím veci, výzvy, ktoré sú pred nami a a taktiež by som sa aj vyjadrila k tým témam, ktorí vážení poslanci zaradili na dnešný program. Dovolte, aby som začala. Samozrejme, sú tu vetri, e, búrky, ktoré vejú nad krajinami, ktoré nazývame našich susedov, našimi susedmi. Nikdy nevieme, kde to skončí, ako to skončí, kedy to skončí, ani čo koniec prinesie. Pán predseda, očakávania, nádeje sú vysoké, veľké. Dúfame, že revolúcie budú hodné tej krvi, ktorá sa preliala a že ukončí e, nestálu situáciu ekonomické otrasy, ktoré máme vo svete. Revolty v Afrike, v arabskom svete predstavujú veľkú výzvu pre Európu, predstavujú ale aj príležitosti, ktoré si nesmieme dovoliť premeškať. Sú tu dve zásady, ktoré sú v základe toho, čo robíme. Poprvé, Európa nevie, ako dlho bude trvať. Európa vie, ako dlho trvá, aká bolestná je cesta k demokracii a slobode. My sme prešli v 20. storočí pomalou cestou k tomuto výsledku. Európa sa zrodila z popola konfliktov, ktorý nám pripomína, aký hrozný život môže byť, keď sa zrúti demokracia. Okrem toho, Vieme, aká je história našich e, impérií a preto si to vyžaduje aj určitú pokoru. I keď hovoríme, že demokracia je základom, potrebným základom ľudského pokroku. Po druhé, demokracia je výsledkom volieb, je to otázka volieb a to, čo sme sa my naučili v Európe, je, že potrebujeme hlbokú demokraciu, rešpektovanie zákona, slobodu prejavu, rešpektovanie ľudských práv, nezávislé súdnictvo a nezávislú e, štátnu správu Potrebujeme slobodné odbory, právo na majetok. To nestačí, aby sme len vymieniali vlády, ale musíme budovať správne inštitúcie a správne postupy. Z dlhodobého hľadiska E, demokracia, ktorá je na povrchu, ľudia, ktorí slobodne volia v deň volieb a to je všetko. Toto, táto povrchná demokracia neprežije, ak nebude hlboká demokracia, ale nemáme istotu, nevieme, aký bude zaručený výsledok tej ktorej krajine a nemáme ani rýchle riešenie, ktoré by vytvorilo svet, ktorý si mnohí z nás túžia e, vidieť a medzi tým vidíme spektrum e, politickej, náboženskej netolerancie, ktorá vrha tieň všade po svete. Zoberme si Egypt a osud kresťanov, vyvoláva to strach a ničenie. Sloboda náboženstva je základné, vierovýznanie je základné ľudské právo. Musíme odsúdiť všetkých tých, ktorí chcú využívať náboženské presvedčenie ako natlakový prostriedok a podporovať tých, ktorí obhajujú toleranciu či v Sýrii, či v Pakistane, či v Egypte alebo kdekoľvek inde. Európa má tiež možnosť voľby. Keď si pozrieme naše susedstvo, musíme byť pripravení, aby sme sa vyrovnali s problémami, ktoré sa tu vynárajú. Robím stovky vyhlásení, skutočne vyzývam, žiadam, odsudzujem, skúmam, ale musíme aj konať. A táto, toto konanie, táto akcia musí mať rôznu podobu. Zoberme si napríklad sankcie Máme sankcie voči režimom, ktorí zaobchádzajú so životom svojich občanov ako s bezcennou vecou. E, ľudia hynú v rukách bezpečnostných služieb týchto štátov. Včera sme uvalili sankcie na Sýriu, embargo na zbraní a zamrazenie majetku a zakázali sme cestovanie 13 kľúčových osôb režimu. Zastavili sme, zamrazili sme našu asociačnú dohodu a spoluprácu so Sýriou. Chcem to jasne povedať, tak a som to včera jasne povedala zahraničnému ministrovi Sýrie včera. To, čo sa deje v Sýrii, je, že tam ľudia prejavujú svoju túžbu po demokracii a právnom štáte. To nie je zahraničná, e, e, zahraničný komplot. Čo to je? E, režim sa snaží dosiahnuť e, legitimitu a pritom sa vzdialuje od ľudí a od medzinárodnej legitimity. Hrozby a násilie vo vnútri a vonku sú e, nástroji obdobia, ktoré už prešlo. My v EÚ v tomto parlamente sme znepokojení tým, že ľudia v Dira, tam, kde sa zakázal prístup OSN a v ďalších mestách, E, kde bol zabránený prístup jednotiek OSN, kde vtrhli tanky. To všetko vidíme, ale vieme, že ľudia sa nesklonia pred tankami. Vyzývame režim, aby sa zmenil, aby zmenil svoj postoj a aby to urobil teraz. To Minister Moalem, the foreign minister of Syria, yesterday Včera som sa stretla s ministrom zahraničných vecí Sýrii. Včera povedala som, že okamžite musia zabezpečiť prístup humanitárnej pomoci a takisto pomôcť prístup médií, pretože len vtedy môžete, môžu, môžu opodstatnené váš to, že aj vy voláte po demokracii. A pán predseda náš takisto v Bielorusku, kde, sa, kde z Lukašenkovi sa nepodarilo pri posledných voľbách preukázať, že jeho krajina je pripravená na zmenu v prospech demokratickej spoločnosti spoločnosti nielenže nevyužil túto možnosť, ale naopak ešte využil násilie proti e, odporcom a takisto tým, že e, zakročuje proti odporcom režimu, tým vlastne sám porušuje právny štát. Ja som sa stretla s rodinami, príbuz, e, s rodinami a príbuznými disidentov a viem, že v podstate on práve je pod treba poukázať na tých, ktorí sú viny za to a myslím si, že je to práve, sa to začína od prezidenta Lukašenka. Jednoducho musíme zabezpečiť e, e, strety medzi, aby boli kontakty medzi ľuďmi a s občianskou spoločnosťou. Ďalej Kampačra, čo sa stalo 8. apríla, bolo strašné a to som veľmi odsúdila Ehm, ja som jasne povedala, že potrebujeme veľmi silnú, zjednotenú európsku reakciu. Napísala som takisto ministrovi zahraničných vecí, včera som mu takisto hovorila, aj keď nespochybňujem e, zvrchovanosť Iraku, má povinnosť chrániť e, ľudské práva a občanov v Ašre. Odsudzujem takéto násilie a volám potom, aby to bolo preskúmané a vyšetrené tak, e, aby to bolo dôkladne vyšetrené a nezávislo, aby sme sa presne dozvedeli, čo sa stalo. Ale ako cení poslanci vie, vedia z listov, ktoré som poslala e, aj do, tohto, do tejto snemovne, viete, že nie je tu v týchto konfliktoch jednoduché riešenie, e, viaceré možnosti, dlhodobé riešenie e, prichádzajú do úvahy s tým, že aj keď to bude pod zaštitou OSN, aj to všetko sú veľké výzvy. Veľmi ďakujem aj tejto snemovni za príspevok. Musíme to, tieto otázky nastoliť na Rade pre zahraničné otázky a musíme budeme takisto diskutovať o tom aj s vysokým predstaviteľom eh, OSN pre eh, utečencov. A takisto ona vie, že som sa dotkla tejto otázky cení poslanci musíme zabezpečiť ten, alebo naprať ten správny kurz riešenia týchto konfliktov a vyšetrenie toho, čo sa udialo, to je absolútne. Ďalej v, Jame, v Jemen je takisto situácia prezident ale zase váhal, keď mohol niečo predložiť. Ja som sa s ním nedávno rozprávala. Hovorili sme e, o tom, aké mal diskusie s opozíciou a že nás vrhy boli na stole. Ja som mu povedala, že presne viete, čo máte robiť, tak aby ste konali v zájme svojej krajiny a takto aj treba urobiť. Moj, počas mojich stretnutí z, v, v zálive som sa stretla aj s kráľom Bahrajnu. Takisto sme hovorili hovorili o situácii a e, návrhoch, ktoré boli na stole. Predlo- naliehala som, aby v tomto dialogu sa pokračovalo. Um, Pán predseda, momentálna situácia nie je odpovedou. My musíme vidieť, e, že sa zruší trest smrti v Bahrane a že jednoducho budú odsudení tí, ktorí odsudení byť majú. Uh, pán predseda, všetky tieto prípady sú vlastne o tom, aký máme my, aké je naše priame zapojenie a len v podstate priamosť nášho prístupu a musíme tlačiť a v našom tlaku musíme byť jednoznační a ja keď niečo hovorím, e, som veľmi jasná, alebo jasne sa vyjadrujem, že čo sa musí udiať a ja viem, že ja mám vo svojich vyjadreniach oporu tohto, tejto snemovne aj 27 členských štátov. Samozrejme, že sa musím dotknúť aj Líbie, poslanci v tejto snemovni, niektorí chcú, aby sme mali silnejšiu bezpečnostnú obranu politiku. Ja si môžem povedať, že za posledné mesiace a týždeň sme videli, kam sa až dá zájsť, ale tu by som chcela povedať, že zároveň vidíme, kam ešte treba ísť, alebo aká dlhá tá cesta ešte je. Avšak ale musíme zabezpečiť humanitárnu pomoc, musíme zabezpečiť ľuďom pomoc z Európy, tak ako sme urobili, keď sa došlo k um, katastrofálnemu zemetraseniu v Haiti. Um, Vtedy vojenské zložky s civilnými zložkami spolupracovali um, v lece pri pleci. Myslím si, že humanitárna pomoc musí byť apolitická a nesmie nejakým spôsobom byť ohrozovaná. Avšak pri, keď ide o záchranu ľudských životov, je to niekedy práve len vojenská zložka, ktorá má k tomu príslušné prostriedky a možnosti, aby mohli rýchlo zasiahnuť, pretože majú aj infraštruktúru. A preto, keď by takáto požiadavka z OSM prišla, musíme byť pripravení, ale musíme reagovať rýchlejšie a inteligentnejšie v tejto našej pomoci. ja som prvou osobou, ktorá povie a uznám, že je treba robiť oveľa, oveľa viac nie, ešte o tom dneska určite budeme diskutovať v priebehu dopoludnia. Takisto, keď chceme zlepšiť našu spoluprácu s NATO, musíme si poprvýkrát vlastne sme spoločne v operáciách v piatok som bola spolupredsedničkou rokovania spolu s pánom Rasmusenom e, na rokovaní Severoatlantickej aliancie, kde sme prvýkrát vlastne diskutovali e, medzi našimi službami o Líbii. Takisto som hovorila aj s predsedom e, Arabskej ligy, s Amarom Musom, takisto a s organizáciou islamskej konferencie, profesorom Insanoglu pod vedením osobitného spolomocnenia OSN Al-Hatiba. Takisto som rokovala aj s Bakim Imúnom o tom, aby sme zabezpečili regionálne, aby sa stretli regionálne organizácie v Káhire a aby pokračovalo ďalej to, čo bolo dosiahnuté v Ríme. Spoločne sme diskutovali o tom, ako môžeme ďalej sa zúčastniť budovanie budúcnosti v Líbii, akým spôsobom môžeme podporiť ten dialog, pomôcť pri príprave ústavy, pripraviť ich na e, voľby a tie misie, ktoré som vyslala do Líbie, aby pracovali s mladými, so ženami v Líbii. Ak, e, líder môjho týmu mi povedal, že to je poprvé, poprvýkrát, kedy diskutovali vôbec o ústave, e, boli slova a argumenty, ktoré nikdy predtým nepočuli, nepoznali a hovorili, ako veľmi dlho túžili po ukončení tohto režimu. Takže musíme jasne si povedať, že jednoducho Kadáfi sa musí vzdať svojej moci a musí tento režim sa jednoducho skončiť. Chcem otvoriť kanceláriu v Bengázi, aby sme mohli pokračovať v podpore, o ktorej hovoríme, aby sme mohli rokovať s ľuďmi, aby sme podporili občiansku spoločnosť aj prechodné obdobie Národnej rady pána Žabrila, mali sme s ním mnoho rokovaní, aby sme podporili reformu bezpečnostného sektoru, aby sa dostalo to, čo ľudia chcú. Budete, pani poslanci, prekvapení. Chcú pomôcť so vzdelávaním, bezpečnosťou na hraniciach, so zdravotníctvom. Proste to, čo my dokážeme dať a poskytnúť. A všetko, čo robíme, vo všetkom tom sa vynieniť e, ľudských práv. A potom je tu ešte nová e, susedská politika, iná úroveň ambícií, iná úroveň vízy. Vzájomná zodpovednosť leží v jej jadre. EÚ a susedstvo sú navzájom voči sebe zodpovedné, aby splnili záväzky, ktoré sme si dali. Držíme to e, našim občanom, e, občanom Európy, sused, občanom susedských krajín Hovorili sme o mobilite, prístupe na trh, o peniazoch. Takto jednoducho to môžeme opísať. Sú to ale veci, ktoré sú veľmi dôležité na podporu týchto krajín v budúcnosti. Napríklad, zoberme si mobilitu mladých ľudí. To sú mladé spoločnosti, kde mladí ľudia túžia po väčších príležitostiach a Európsky parlament tu zohráva veľkú úlohu pri podpore týchto príležitostí pre mladých ľudí, aby získali výhody, aby sa naučili odišli od Európy a príhať príležitosti cestovať, študovať, príležitosti pre podnikateľov a ženy, aby preskúmali nové trhy a predávali svoje tovary a služby. To všetko je dôležité. A potom je tu dary našich členských štátov. Niektoré z našich členov majú dlhodobé vzťahy s týmito krajinami a až teraz sa začínajú poskytovať tieto príležitosti. Potom prístup na trh. Vieme, že tu môžeme urobiť veľký príspevok tomu, aby sa rozprudil hospodársky rast a obnova poznáte, aký dopad má súčasná situácia na ekonomiku krajín, o ktorých hovorím. Niektoré z týchto krajín na nás závisia ako na najväčšom exportnom trhu a zdroji ich dovozov. Uh, E, mnohé krajiny, keby dokázali rozvinúť svoj trh, by dosiahli veľa. Nehovorím len o otvorení trhu, ale aj o tom, ako sa na neho dostanú, aby sme mali spravodlivé, musíme zaručiť spravodlivé e, normy, spravodlivé príležitosti. A to je práve vec, ktorá sa týka malých a stredných podnikov. A musíme mať politickú vôľu to spraviť, politickú vôľu od, byť oddaný tomu, že naše trhy im budú k dispozícii. A toto, vážení pán poslanci, je výzva. Výzva v každých okolnostiach okolnostiach. Je to výzva aj v časoch ekonomických náročností. Je to výzva, na ktorej sa musíme chopiť, pretože ak ju nevyužujeme, potom zlyhajú ekonomiky našich susedov a to bude mať priamy dopad na nás a potom peniaze, alebo inak povedané zdroje, nie len priama pomoc, ale aj to, čo dokážeme vyvolať našimi akciami Mali sme už stretnutie s veľkými predstaviteľmi veľkých e, nadnárodných firiem a hovorili sme o tom, ako by mohli prispieť a prispejú. Konzultovali sme našich susedov, aby sme dokázali lepšie zosúladiť a spojiť zdroje v Tunisku je napríklad táto politika veľmi do, dôležitá. V televízii by mohol, prijav ministra v televízii pomohol k tomu, aby mohol pomôcť tomuto na ceste k nadchádzajúcim voľbám. Ale aká je možnosť v krajine, kde ekonomický rast medzi nulou a jednou desatinou? Musíme pomôcť Tunisku v jeho raste a rozvoji jeho spoločnosti. A to znamená, že uvažujeme nielen v dlhodobom hľadisku, nielen o potrebe novej stratégie. Tu závaží aj to, čo urobíme teraz, ako podporíme Egypt, Tunisko a ostatné krajiny teraz. Teraz, ako im pomôžeme pri rozpočtových problémoch, ktoré majú. A preto sme začali rokovať s e, finančnými inštitúciami, našimi členskými štátmi a tými, ktorí majú záujem na pomoc týmto krajinám. Treba riešiť deficit, keď cestovný ruch padol, keď ekonomika nefunguje. Treba konať teraz, na tom teraz záleží. záleží. Preto je tu takáto naliehavosť, okamžitá naliehavá situácia, dlhodobá stratégia. To je to, čo naozaj potrebujeme. Oboje potrebujeme. Teraz Egypt. Bola som tam nedávno trikrát a strávila som veľa času s mladými vodcami. Stretla som sa aj s niekoľkými predstaviteľmi ženských organizácií, žienami. Ženy hľadajú silný hlas, ktorý by im slúbil budúcnosť v Egypte. Je tam žena, ktorá bude kandidátkou na prezidentku, ktorá je odhodlaná ukázať, že aj ženy majú svoje miesto v egyptskej spoločnosti. Hovorila som s mnohými ministrami egyptskej vlády a dovolte, aby som povedala, ako e, chce ministerka budovať alebo prejaviť svoju víziu. Chce budovať domy e, pre komunálne e, domy a byty, čo by mohlo pomôcť Egyptu. Ale vážení poslanci, musíme sa oboznámiť s týmito víziami krajín, s ktorými spolupracujeme a musíme to previesť na realitu. To znamená pomáhať so vzdelávaním, školením, infraštruktúrou pri programoch bývania, príležitosti pre malé stredné podniky, spolupráca so ženami. Tak sa nám podarí vybudovať bezpečnejšie spoločenstva, sídliska a takto dokážeme dosiahnuť realizáciu väčšej vízie, ktorá vychádza z toho, po čom túžia egyptiania. Hovorím s ministrom zahraničným, ministrom Egypta, ktorý chce s nami úzko spolupracovať v otázky mieru na Blízkom východe a chce posilniť vzťahy, ktoré už máme. Chce nás vidieť ako partnerov pri spolupráci v regióne. Egypt stojí pred mnohými výzvami, ktoré prídu. Musíme ho podporovať v tom, aby prešiel cez tieto problémy a ťažkosti. Musíme im dať dispozícii naše kontakty, znalosti, zdroje, prostriedky, aby to prekonali. Ale vždy som povedal, hovorila nielen tu, ale aj inde, že služba pre vonkajšiu činnosť ešte nie je kompletne E, je tu, aby pomohla riešiť problémy. Preto záleží aj na tom, čo robíme v Kosove a Srbsku. Musíme spracovať s vedúcimi predstaviteľmi v Bosne a prinútiť ich, aby mysleli na potrebu svojej krajiny, svojich občanov a aby videli svoju budúcnosť a Európsku úniu a preto táto, je tu dôležitá aj naša úloha na Blízkom východe. Vážení poslanci vedia, že stabilita na Blízkom východe si vyžaduje mier. Naša tu e, cesta dosiahnuť e, dohodu prevládala úsilia po niekoľko desaťročí. Prišli sme e, na nové rokovania s novými žiadosťami, hovorili sme o rôznych aktivitách, pracovali sme s izraelskými a palestinskými vyjednávačami, odkedy bolo zažené Poltek a v apríli bude mať ďalšie stretnutie a máme pripravené vyhlásenie a chcem povedať, že stále verím, že vyjednané riešenie je cestou vpred a budeme na tom pracovať a budeme mať neskôr tento mesiac ešte stretnutie ďalších veľvyslancov. Takisto podporujeme budovanie palestinského štátu a to znamená, keď sme mali 13. apríla stretnutie tak som si e, vypočula slova chvály za to, čo dosiahol Fajad pri ľudských právach, právnom štáte, sociálnom zabezpečení a tak ďalej. Dosť na to, aby bola vláda funkčná podľa Svetovej banky. A videla som, e, aký význam má palestinské zmierenie za prezidentom Abbasom, pretože je to príležitosť a je to niečo, čo Európska únia už roky žiadala. To, čo sa deje teraz, vážení poslanci, nie je je snaha o dosiahnutie jednoty, ktorá je um, kľúčom k dosiahnutiu riešenia dvoch štátov. Som v kontakte s mnohými predstaviteľmi Blízkeho východu Izraela, Spojených um, národov, budovanie štátov, záväzné zmluvy, to sú kľúčom a musíme posudzovať toto úsilie podľa výsledkov, ktoré sa dosiahnu. Verím, že Izrael by mal eh, tie daňové príjmy, ktoré patria palestínčanom, aby im rozdala, ale chcem povedať, že naše stanovisko k Hamasu, Hamasu sa nezmenilo a izraelská bezpečnosť bude našou kľúčovou požiadavkou pre nás všetkých. A takisto by som chcela povedať, že ani neuvažujem, eh, by flotila bola správnou odpovedou na humanitárnu situáciu v Gaze. Poslanci vedia, že som tam bola dvakrát a ďadele zdôrazňujem, že, že žiadosť ľudí o väčší prístup, aby k vonkajšiemu svetu, aby mohla ekonomika fungovať, pretože situácia tam osobitne pre deti je naozaj strašná. Sme predložili návrhy Izraelu, aby sme podporili tak väčšiu otvorenosť Gazy. Chcem, aby ľudia v Gaze mali budúcnosť, ale chcem byť, aby aj Gila Chalit, ktorý je zadržiavaný v Gaze, aby sa konečne mohol dostať domov k matke a otcovi, ktorými sa ja už stretla. Ctení poslanci, skúsenosti z Európy máme, a ktoré nám hovoria, že skutočná demokracia je základom tolerancie, mieru a prosperity. V Severnej Afrike a arabskom svete sa tento cieľ nedosiahne skoro ani bez bolesti, ale budovanie demokracie je jediný spôsob, ktorý mi umožní vôbec dosiahnuť tento cieľ. My už máme skúsenosti, aby sme pomohli každej krajine, ktorá chce sa rozhodnúť ísť touto cestou a preto navrhujem navrhujem, aby sme podporili aj um, dialog za demokraciu, ktorý nám umožní využiť naše zdroje, aby sme vytvorili príležitosti predovšetkým pre mladých ľudí, aby mohli sa zapojiť v politickom živote, aby mohli podporovať rozvoj politických strán, aby ľudia mohli robiť eh, to, čo eh, ľudia chcú robiť sami to je rozvinúť politický proces tým, že sa budú budovať politické strany, občianská spoločnosť, tie hlboké korenie, ktoré tvoria pred, e, základ bytnúcej e, demokracie. Často, keď navštevujem tieto krajiny, nejde iba o voľby nejakej vlády e, alebo jednoducho samotné právo hodiť nejaký volebný lístok. Demokracia je aj o tom, ako vedieť povedať dovidenia alebo vedieť, kedy správne odísť, nielen kedy vstúpiť do úradu. A na to vlastne je potrebné pri prípadne použiť e, ten hlasovací lístok 1, 2, 3 krát, 4 krát zmen, zmeniť tú vládu, ak, to, ak ľudia nie sú spokojní, ale to sa dá robiť len vtedy, keď demokracia je dostatočne hlboká. A to vlastne sme skvetku, preto je to dôležité na pobreží slonoviny, preto je dôležité, aby prezident Uatara e, mohol zaujať svoj úrad a preto aj je bolo dôležité, že my sme tento proces podporovali. Takisto bolo dobre vidieť nigerijské voľby, že to dobre e, dopadlo a víťaz bol správne vymenovaný. Takisto je dobré, keď vidíme, že demokracia e, sa prehlbuje v týchto krajinách a práve toto podporujeme ehm, Ehm, ctení poslanci, e, samotná zmena ešte nepredstavuje pokrok, ale pokrok, keď chceme dosiahnuť, tomu musí predchádzať zmena a tým pádom musíme presvedčivejšie konať. E, niektoré veci som už e, požiadavky vyžadujú, aby konali členské štáty, niekedy sa vyžaduje od komisie, aby konala, niekedy sa vyžaduje táto snemovňa, aby konala. Každý z nás má svoju úlohu, ale keď to budeme robiť len vtedy, keď sa obracia týmto krajinám média alebo média na pozornosť, to nebude nesprávne nesprávne. My musíme tu byť eh, celý čas eh, stať pri nich a musíme byť takisto eh, presvedčivým podporovateľom nielen toho, aby začali, sa vybrali cestou demokracie, ale aby túto cestou, aby došli na koniec tejto cesty. Takisto by som chcela ešte poďakovať aj všetkým spravodajcom a ukončím svoje vystúpenie ehm, s citátom Margaret Mead, ktorá je antropologičkou, ktorá povedala, že nikdy nespochybňuj, ehm, že, že čo, ako môže malá skupina inteligentných občanov zmeniť eh, svet. V podstate to je jediné, čo svet aj napokon má. Ďakujem veľmi pekne, Lady Ashtonová. Chcem vám, kolegovia, pripomenúť, že po úvodnom príhovore budeme hovoriť o troch konkrétnych správach pána Albertínio, pán Guatieriho a pani Muniste de Ukriza. To sú tie správy na dnešné dopoludnia. A na základe hlasovania v pondelok sme pridali aj otázku násilia proti Kristi kresťanom do našej diskusie v mene politických skupín. Teraz pán predseda Jozef Dal, EPP. Pani podpredsednička a vysoká e, zástupkyňa, vážená pani Ašton, drahí kolegovia zahraničnej politike, dominujú viac menej pacifické revolúcie vo viacerých krajinách, v stredomorskom susedstve. Je to symbolicky, majú symbolický význam v boji proti medzinárodnému terorizmu. Aj vlastne zdôraznil aj koniec Bin Ládina. V tomto kontexte musíme prejaviť dobrú vôľu. Áno, nepochybne e, aktivity, ktoré e, vedie Únia v Líbii na základe iniciatívy niektorých európskych vládca sa preukázalo, že Európa dokáže konať v ťažkých chvíľach, keď chce. Ale sme skutočne e, ne- neprehliadnutelný medzinárodný aktér? Odpoveď je e, nepochybne negatívna. Európa je naďalej e, e, takou malou blžkou e, e, vzhľadom na očakávania európskej verejnosti Európa stavila na stabilitu a pomoc a rozvoj v oblasti Stredozemného mora. Ľud týchto krajín sa však dožaduje politickej slobody a oni e, majú právo e, na lepšiu budúcnosť a ich deti. Humanitná odpoveď, ktorú dávame niekoľko mesiacov, je iste užitočná, pani podpredsednička, pani vysoká predstaviteľka. Treba robiť viac. Skôr ako vyvodíme lekcie z tejto skúsenosti, chcem veriť, e, že vlastne tieto emigračné vlny ktoré, a ľudia, ktorí žijú v prekerných e, podmienkach, e, sú tu a naše krajiny často nereagujú jednotne. Niektoré chcú uzavrieť hranice a obmedziť slobodu pohybu, čo je základným prvkom EÚ a Schengenu. Toto všetko ide proti línii Európy, hodnotám, princípom a ideálom. Neverím tomu. EPP tomu neverí. A som presvedčený, že väčšina kolegov v tejto sále tomu tiež neverí. Drahí kolegovia, ak dnes s našou vysokou predstaviteľkou debatujeme, tak je to preto, že Lisabonská zmluva chcela dať Európe hlas a tvár. Je potrebné prejsť od slov k činom, je dôležité e, držať sa priorít Európy, vzťahy e, s orientálnymi a stredozemnými susedmi, riešenie konfliktov na Blízkom východe, obchodná politika a toto všetko súčasne. Nie je to ľahké ktorí sú naši privilegovaní partneri USA, vynárajúce sa ekonomiky alebo ďalší. Ako dosiahnuť najlepšie výsledky e, individuálne v členských štátoch alebo spoločne. My musíme hovoriť jednotným spoločným hlasom. E, vážení kolegovia, zahraničná politika, bezpečnosť a obrana, e, tam riešenie už nie je medzivládne, to je európske riešenie. Už tam nie sú európske záujmy, je tam potreba väčšej účinnosti na európskej úrovni. Vážená pani Aštonová, naša zahraničná bezpečnostná politika bude len vtedy viditeľná, ak sa celú svoju váhu a celú svoju angažovanosť vložíme do jej služieb. Rok 2011 je rokom Stredozemného mora, boja proti terorizmu a, a vlastne objavujú sa nám tu konflikty na Blízkom východe. Ak chceme bojovať proti tomu, musíme zabudnúť na omily mladosti a skončím vetov Jana Pavla II. Nemajte strach, pani Aštonová. Sú tu 4 miliardy, ktoré sme ušetrili v našom rozpočte. Urobte návrhy, aby sa využili namiesto toho, aby ste ich vracali do členských štátov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za socialistov a demokratov pán Martin Schulz. Ďakujem, pán predseda v Európskej únii, v ktorej teraz vo všetkých oblastiach vidíme vývoj k opätovnému zoštatneniu, tak by mala byť Lisabonská zmluva nástrojom na vytvorenie novej politiky spoločenstva zahraničnej aj obranej politiky spoločenstva. Keď si Teraz, keď máme teraz túto debatu s vysokou predstaviteľkou, mali by sme si pripomenúť, aké boli začiatky a vidíme, že už vtedy existovali určité vlády, ktorí napríklad v žiadnom prípade nechceli použiť názov minister pre zahraničné veci EÚ. Preto máme tento názov vysokej predstaviteľky a je to aj jasné, popri daňovej politike, vnútornej politike je potom zvrchovaná zahraničná politika jedna zo zač- za, jedným zo základných identifikačných znakov štátnej zvrchovanosti a je prenesenie na nadnárodnú inštitúciu práve v oblasti zahraničnej bezpečnostnej obranej politiky niečo, čo predstavuje odvážny, ale aj náročný krok. my tu v Európskom parlamente, ale spolu s vysokou predstaviteľkou si musíme položiť inú otázku. Otázku, aká je vlastne úloha tejto únie ako samostatného orgánu v medzinárodnej politike. V poslednej dobe čítam články o vysokej predstaviteľke, ktoré ma prekvapujú, pretože tieto články kritizujú pani Ashtonovu za to, že vysoká predstaviteľka aj politika neexistujú, nie sú prítomné a kritika je inšpirovaná ľuďmi, ktorí podľa e, vás nemajú nič iné na starosti ako svoju vlastnú štátnu zahraničnú politiku, svoje vlastné národné záujmy. To všetko kladú na prvé miesto a bez konzultácií s partnermi partnerom jednostranne, prijímajú rozhodnutia, ktoré nezjednocujú Európu, ale ju rozkladajú. Pozrime si angažma v Líbii. Nikdy nebolo vidieť väčšiu rozpoltenosť EÚ v medzinárodnej politike, v medzinárodnej angažovanosti ako pri prípade nášho vzťahu k Líbii. Práve vo veľkých hlavných mestách EÚ existuje sklon k tomu, aby sa vykonávala vlastná zahraničná obranná vojenská politika ako predĺženie vlastnej národnej politiky financovanej európskymi prostriedkami. Čím väčšie sú zahraničné ministerstva, tým silnejšie je toto povedomie. Tu v tomto parlamente, pani Eštonová, určite nachádzate tú najsilnejšiu podporu, ak poviete týmto ľuďom, že vaše jednostranné záujmy rešpektujeme, ale to nemôže byť smerovanie zahraničnej politiky spoločenstva pretože ja, vysoká predstaviteľka, definujem jej hlavné oblasti. Áno, ja som za to, aby sme takéto bírov líby otvorili. Presne ako ste to povedali, pretože vy ako vysoká predstaviteľka a my ako únia, my ako samostatný orgán získame dôveryhodnosť politickú a humanitnú budeme mať vyššiu dôveryhodnosť potom ako tie štáty, ktoré museli pristúpiť k vojenským zásahom v Líbii, ktoré ale ešte na jeseň minulého roku predávali mali najväčšie vojenské výstavné stánky na veľtrhu vojenskej techniky v Líbii, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Belgicko. To boli hlavní dodavatelia zbraní pánu Kadafimu a jeho armáde, ktorá bojuje proti povstalcom a to nie je dôveryhodnosť, ktorú potrebuje Európa. Európa potrebuje dôveryhodnosť, ktorá vychádza z ďalšieho budovania, budovania demokracie. Je to EÚ, ktorá otvorí kanceláriu a podporuje budovanie občianskej spoločnosti, ktorá povzbudzuje medzinárodnú spoluprácu EÚ a definiuje a nepodriaduje ju ostatným E, ostatným a e, ekonomickým jednostranným záujmom niektorých štátov. Je to politika, má to byť spolupráca, e, politika spolupráce medzi svetovými regiónmi. To je podľa mňa vízia zahraničnej, obrannej a bezpečnostnej politiky Európskej únie. Povedali ste peniaze, mobilita, prístup na trh v najbližšej fáze by ste mali ale pridať tomu ešte tri body. Koherentnosť, konkrétnosť a metódy spoločenstva. Takto nájdete partnerov v Európskom parlamente. My ako sociálno-demokratická frakcia, my vieme, že pri začiatkoch spolupráce medzi vami a sme na začiatku spolupráce medzi vami a parlamentom a je čo ešte zlepšovať. Preto predkladám ešte raz svoju ponuku, myslím mene naj, čo najväčšieho počtu kolegov. Pokiaľ ide o vašu víziu zahraničnej bezpečnostnej obranej politiky, určite tu nájdete v našom, našej snemovni väčšiu podporu ako na zasadnutí Rady 27 ministrov zahraničných vecí. A oni predstavujú záujmy svojho štátu, ale vy predstavujete záujmy celého kontinentu. Ďakujem. Ďakujem a pekne ďalším, ďalším rečníkom za, za liberálov je pán Zíferhoštát. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Eštenová, v sobotu som e, mal dlhé rokovanie v Kahire s novým egyptským e, premiérom pánom Šarafom a s záverom tohto stretnutia aj môjho vlastného, môj vlastný záver tohto stretnutia, to bola moja druhá cesta do Káhiry za posledné dva mesiace a môj záver, tak ako ste aj vy uviedla, že musíme masívne pomôcť tejto revolúcii v Severnej Afrike a osobitne tomu, čo sa deje v Egypte a musíme zastaviť naše paternalistické kroky, ktoré sme doteraz uskutočnili. Uvidím len malý, prí, malé porovnanie. Marshallov plán eh, zo Spojených štátov. Viete, koľko peňazí prešlo? 1% HDP každý rok 162 miliard dolárov skutočných peňazí. A my tu teraz sľubujeme Egyptu čo? 1 miliardu. Nie 1,62 eh, miliardy, nie 2011, nie 2012 až 2013, eh, keď budeme mať možnosť eh, takto konať. Takže ja si myslím, že to je absolútne nič, a čo ja očakávam od vás, aj od komisie, pretože sú to vlastne peniaze komisie, o ktorých tu hovoríme, že už nejde o obrovské plány zmeniť susedskú politiku, my to budeme musieť urobiť v budúcnosti, ale ja očakám, aby sme čo najskôr tu existovala priama rozpočtová pomoc, ktorá bude poskytnutá Egyptu, pretože do konca roku nebudú mať na účte žiadne peniaze a to môže potom spôsobiť kontraevolúciu v Egypte, čiže je potrebná priama rozpočtová pomoc alebo vymazanie dlhov tejto krajiny, to je ten, e, ten, ten správny postup pred okamžite Egypte a my by sme mali takýmto, toto by malo byť napomocné Egyptu a jeho ľuďom. A môj druhý odkaz sa týka Sýrie. Otvorenie si povedzme pani Eštenová, Sýria je abzorská katastrofa. Myslím si, že to, čo sa tam deje, neviem to inak popísať, len, že to je arabský tienan men arabský Tiananmen. Presne to sa tam deje. Jednoducho ľudia sú masakrovaní tankami každý deň. 800 ľudí prišlo o život dnes. 8 tisíc ľudí bolo dnes zatknutých. Niektorí z nich boli týraní tým najbrutálnejším spôsobom len aby prezradili hesla ich kamarátov, ktorí boli na Facebooku a e, strieľajú do vlastných ľudí a sú strelaní s tajnou službou armády a e, s vojskami Asadam. Jasné je, že to, čo sa momentálne deje v Sýrii, to je že ne, Asad je určite najbrutálnejším diktátorom vo svete momentálne, keď sa pozrieme na Sýriu. To je jasná analýza toho, čo sa dnes deje v Sýrii. Takže čo máme robiť? keď vidím, že denne 800 ľudí prišlo dnes o život a 8 tisíc ľudí denne zatknutých a sú týraní a my čo robíme? My zmrazíme účty 13 ľuďom, dobre, a Asadovi. Ja si myslím, že to je absolútne nevyvážený postup a to je dokonca úplne malicherný postup. A vonkoncom nepomáha tlačiť na Asadov režim, aby zmenil svoj smer No čo povieme, OK, to je 13 ľudí, to, jeden z nich je brat Asadova, jeden je jeho nejaký synovec, ktorý na zozname. Nie 13, tam sú stovky ľudí, ktorých musíte, ktorých musíte na tento zoznam, ktorým zmrazíte konta eh, dať a to, to je jediné, čo môžete urobiť. Tak ja možno, že chápem váš prístup, si poviete, že no dobré, Asada dám trochu nabok tohto zoznamu a možno by to mohlo pomôcť neskôr, že prípadne možno, že zmení svoj postoj. No tak potom povedzte nám veľmi jasne v tejto diskusii dnes. Ja chcem, aby ste nám povedali, že dávate uh, Asadovi niekoľko dní a keď do niekoľko dní sa neude, nezastaví to, čo sa deje, tak sa zmrazia všetky aktíva, nielen tým 13, ale celej rodine Asada a je treba zabezpečiť zákaz e, vycestovania nielen 13, ale celej jeho rodine a všetkým a tiež e, povedať to, čo je dôležité, pretože na to čakajú. My sme mali včera priamo spojenie s ľuďmi zo Sýrie, ktorí hovorili sami, že je, je treba pritvrdiť sankcie, pretože inak sa to nezmení a jednoducho treba povedať, že Asadová rodina nikdy nebude euroznaná na európskymi ľuďmi ako e, pred predstaviteľa ľou Sýrie. Takže toto im treba jasne povedať a to očakávame aj my od vás. Vy môžete pomôcť eh, zastaviť tento arabský tienanment. To nie je vonkoncom pravda, že nehráme žiadnu rolu. My hráme podstatnú rolu a ľudia v Sýrii čakajú na, tento, na toto jasné posolstvo dnes. Eh, predseda, ďakujem pekne, pán predseda. Teraz pán Charles Tenok, eh, konzervatisti a reformisti. Pán predseda, pani predstaviteľka, Najväčší vývoj v našej oblasti záujmu bolo vybudovanie e, e, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. V poslednej dobe ste sa dostali potlak, pani vysoká predstaviteľka, za nedostatočnú výkonnosť, ale vy môžete byť len taká efektívna, ako vám umožnia členské štáty a vy nechcete využívať vlast, právo vlastnej iniciatívy. Ja to chápem. Na jednej strane EÚ chce posilniť svoju globálnu úrohu ako ťažká váha, ale na druhej strane vás členské štáty žiadajú o jej obmedzovanie, o kompromisy, aby sa zachovali záujmy jednotlivých členských štátov, najmä veľkých. Tento hybridný prístup k zahraničnej politike EÚ je e, to, ktoré spôsobuje, že aj my nesieme svoju mieru zodpovednosti za tento vývoj. Dnes sa zdá, že národná zvrchovanosť podkopáva globálne ambície EÚ. Tak sme to videli práve nedávno v prípade Líbie. Moja skupina napriek tomu zostáva konštruktívna pri spolupráci v tejto oblasti, v oblasti spoločnej zahraničnej bezpečnostnej obranej politiky. Chceme vidieť väčšiu politickú zodpovednosť za neutralitu rozpoč, rozpočtu. Videla som niektoré, videl som niektoré vymenovania pani Eštonovanej na vysoké pozície v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Prečo máte takéto e, neproporčné pomery napríklad na rozšírenie a nemáte dostatok peňazí na iné aktivity, to neslúži dobre našim politickým zájmom v zahraničnej oblasti. Mám ešte konkrétnu požiadku, ktorá sa týka gazy. Mohli by ste vyvíjať tlak na Turecko, aby zastavilo svoje nebezpečné uh, provokácie, pretože Izrael je pod obrovským tlakom e, raketového streľovania z Gáze a plavba iránskych lodí cez Suezský kanál. Ako budete pracovať s UNPA a Hamasom, ktorý je e, teroristickou organizáciou na zozname OSN? Po druhé, pani vysoká predstaviteľka, aké riešenie za e, zavretia Kapšavša v Iraku. Odsudíte aj úplne E, situáciu v Ugande a schválenie zákona, ktorý umožňuje popravy homosexuálov. A súhlasím s pánom Hofstatom, že, že treba odsúdiť všetky e, e, vraždy, zabíjania, nezákonnosti na Blízkom východe a Severnej Afrike. Prečo napríklad pán, e, prečo prezident Assad nie je na zozname sankcií EÚ potom, ako došlo k zavraždeniu nevinných e, protestantov, e, protestujúcich v poslednom období? A teraz kon, pán Bendit, skupina zelených. Pani vysoká predstaviteľka, drahí kolegovia, ja by som dnes vám chcel položiť niekoľko otázok. Poprvé, Guy Verhofstadt už povedal ohľadne Sýrie. Kto zabráni v Európe, aby vlastne sme dali Asáda na zoznam? Ktoré krajiny, ktoré sú krajiny, ktoré dnes bránia v Európskej únii prijať jediné možné riešenie. Povedzte to, bez toho to nebude možné, pretože e, bolo povedané, že to je pán Westemeller a my to všetci vieme, všetci politici to vedia. A je to neuveriteľné, veď predsa nepovieme, že e, minister zahraničných vecí Nemecka, e, pokiaľ ide o riešenie problému, že on povie, že riešenie problému Asadu je sám Asad. To je neuveriteľné. Veď v Sýrii nie je iné riešenie, iba také, že jednoducho musí Asad opustiť moc. To je jediné riešenie a preto je jasné, že treba dať Asáda a celú jeho rodinu na zoznam. Nedá sa to robiť inak. Ale teraz je to nemožné, lebo treba jednomyselnosť. A treba otvorene povedať, kto zabraňuje takémuto riešeniu. Treba to povedať otvorene, lebo len tak bude otvorená debata v Európe. Po druhé, kto dnes v Európe bráni, aby Izrael platil nevyhnutné dane Palestíne. Áno, treba zabezpečiť bezpečnosť Izraelu, ale to nemôže byť na úkor nešťastia palestínčanov. A posledná otázka. E, máme, bolo tu 600 mŕtvych pri líbyjských brehoch. Máme tú loď, ktorá bola na pláži. My máme v Európe NATO a my sme povedali, že to nebol Charles de Gaulle Zdá, zdalo sa, že to bola malcká loď. Pýtam sa vás, aká to bola loď a aké informácie sme mali. E, kto, e, ktorá loď nepomohla e, týmto 600 utečencom? Ako je to možné, že v 21. storočí nemôžeme vedieť, ktorá loď bola blízko týchto utečencov a nepomohla im? To je zločin neposkytnutia pomoci ľuďom v ohrození. Lothar Bisk. A teraz prosím pán Lothar Bisky, zjednotená lavica. Pani vysoká predstaviteľka, v tejto debate si počujete nielen chválu, ale aj kritiku. Musíme si úprimne povedať, že v niektorých oblastiach zahraničná politika EÚ zlyhala. Zlyhala voči arabskému svetu, Afganistanu, riešení palestínskeho problému a konflikte v našom východnom susedstve. Prečo? To je tá otázka. Máme tu 27 členských štátov, ktorí musia rozhodnúť na spoločnej e, línii EÚ. Zahraničná politika je politika záujmov, samozrejme, ale tá doba, keď Západ jednoducho bezohľadne, be, bez ohľadu na partnerské krajiny a svojich obyvateľov mohol presadzovať svoje záujmy, tá doba už prešla. EÚ musí realizovať politiku vyvážených záujmov Dvojité zmluvy a uvažovanie v ekonomických kategóriách viedlo k zlyhaniu. Táto snemovňa takmer jasala, keď Bezpečnostná rada e, OSN schválila vojenský zásah v Líby. Dnes sme my všetci troška bezradní, keď vidíme vývoj v tejto krajine. Čo robíme pre civilné obyvateľstvo v Gáze alebo v Darfure? ako chránime právo na dôstojný život. 1,4 miliardy obyvateľov, ktorí musia žiť z jedného dolára na deň. Toto je otázka, ktorá mimoriadne zaujíma moju politickú skupinu. Vývoj v arabských krajinách má jednu črtu spoločnú. Je to e, volanie po spravodlivosti. Po spravodlivosti pri rozdeľovaní bohatstva v rámci spoločnosti, pri demokratickej účasti na politickom rozhodovaní, ako aj v medzinárodných vzťahoch. Túto požiadavku si musí položiť aj EÚ. Riešenie tejto úlohy vyžaduje spoločné rozpracovanie medzinárodného práva a nie jeho jednostranné vykladanie a presadzovanie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán kolega Bastian Beldem, Slo- e, Sloboda a demokracia. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani vysoká predstaviteľka, ja mám viaceré otázky, ktoré sa týkajú rozvoja v izraelsko-palestinskom konflikte. E, aké stanovisko Európska únia zaujme? Z hľadiska boli prija- čo sa týka opatrení, ktoré boli prijaté v septembri, ktoré sa týkajú palestinského štátu, a ktoré vyhlásenia, ktoré boli o tom, že bude vyhlásený palestinský štát, ale e, Fatah a Hamas vlastne minulý týždeň práve o, o to im ide, pretože my, keď sa pozrieme na to, čo bolo e, uvedené, tu sú určité podmienky. Tu e, napokon sme svedkami len násilia, terorizmu a problém s dodržiavaním dohôd, ktoré boli dosiahnuté. Myslím si, že Hamas patrí na zoznam teroristov Európskej únie. Čiže čo teraz? Budeme postupovať ako zvyčajne, alebo budeme e, nejakým spôsobom musieť ustúpiť od niektorých našich princípov, pretože to by bolo zrejme veľmi škodlivé pre európsko-izraelské vzťahy. Predseda, ďakujem pekne. Teraz e, nastal čas pre našich správodajcov. Teraz ide kolegyňa Gabriela Albertini predseda. Ja sa pýtam, že či by som rozdelil vaši, vaše vystúpenie na dve časti. 4 minúty na začiatku a 2 minúty potom na konci našej rozpravy. Súhlasíte s tým? Vážený pán predseda, drahí kolegovia, ďakujem. Zahraničná a bezpečnostná európska politika je témou, ktorá je dnes dôležitejšia ako kedykoľvek v minulosti, pretože vidíme, že prechádzame e, obdobím protestov, ktoré začali v stredozemnej oblasti a teraz e, už postihli celý stredný východ. E, postupne sa tieto nepokoje presúvajú k arabskému poloostrovu a Európska únia by mala pochopiť veľké nádeje národov týchto krajín, ktoré vyjadrujú na aj v nebezpečí svojho života, riskujú život, aby vyjadrili tieto svoje nádeje. My musíme po, e, podporiť tieto nové demokracie, ktoré chcú e, zrútiť staré režimy. Vážená pani Ashton, toto my musíme podporiť a takisto by sme sa mali zamerať na e, rozpočtovú kontrolu v rámci spoločnej obranej a bezpečnostnej politiky. E, tu sú prepojenia, tu, tu je potrebné spolupracovať medzi Európskym parlamentom, radou a komisiou. Mali by sme sa snažiť o európsku post-lisabonskú politiku, e, lebo vidíme, že ten európsky multilateralizmus je e, tu ešte stále prítomný, aj napriek tomu, že zahraničná služba sa stala realitou. E, chcel by som sa ešte vrátiť k valnému zhromaždeniu OSN, e, ktoré prevzalo to, čo bolo rozhodnuté v Lisabonskej zmluve a uznal Európskej únii miesto pozorovateľa v Bezpečnostnej rade. My sme sa pokúsili e, zostať čo najbližšie v rámci našich súčasných pracovných podmienok a v tejto správe som sa snažil naznačiť tie hlavné E, body. Aké sú hlavné ľudové hnutia v Egypte, v Sýrii, v Tunisku, e, štát po štáte a samozrejme my by sme mali brať do úvahy aj špecifickosť jednotlivých krajín. Sú tu ďalšie dôležité témy. E, NATO, čoraz väčšie zužovanie a význam vzťahov, ktoré pripisujeme s Ruskom, občianské práva, obnovenie právneho štátu, vyriešenie izraelsko-palestinského konfliktu a tak ďalej. Toto všetko sa nachádza v mojej správe. Ďakujem vám za pozornosť, drahí kolegovia. Predseda, ďakujem pekne, kolegovia. Kolegovi, teraz ďalší je pán Gualtieri a tiež mám návrh, teda aby ste si dali 4 minúty na začiatok a 4 minúty po rozprave. Ďakujem. Vážený pán predseda, vážená pani vysoká predstaviteľka, podpredsednička komisie, dámy a páni. Európska bezpečnostná a obranná politika sa nachádza vo veľmi delikátnej situácii. Medzinárodný vývoj spôsobil, že Európska únia e, sa stala dôver- a musí sa stať dôveryhodným partnerom aj v tejto oblasti. Musíme staviť na európsky prístup, aby sme podporili demokratické E, hnutia a nie, aby sme demokraciu exportovali. To je naša výzva, ktorá stojí pred nami. Musíme to robiť a musíme sa obrátiť k spoločnému budovaniu tejto politiky. Máme tu Lisabonskú zmluvu, ktorá nám dáva nové nástroje, aby sme túto spoločnú politiku bránili a potrebujeme skutočnú, kvalitnú bázu pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Je to možné? ale bohužiaľ niekedy sa nám zdá, že sú tu také rozdrobovania, najmä pokiaľ ide o e, budovanie jednotného európskeho postoja. Myslím si, že by sme mali byť konkrétni, mali by sme staviť na to, čo je spoločné a to je aj obsahom mojej správy. Pokiaľ ide o líbyskú krízu, hovoríme, že sme trošku sklamaní tým, že Európska únia nedokázala prijať spoločné stanovisko a spoločný prístup a pomoc je na e, hranici mandátu. My žiadame o skutočnú európsku politiku, e, ktorá by bola v súlade s ostatnými partnermi a je potrebné otvoriť rokovania, aby sa skoncovalo s Kadáfiho režimom. Mandát na to neumožní vyriešiť všetky otázky, ktoré tu vyvstávajú a my musíme skutočne rešpektovať e, rezolúcie OSN a to znamená nepoužívať e, silu v, neproporčne. Musíme využiť to, čo, je, čo máme k dispozícii v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a musíme podporovať občianskú spoločnosť a civilov. Líbyská situácia nás vedie k úvahám o ďalších veciach. My si musíme položiť otázku o tom, že vlastne aká je táto európska spoločná bezpečnostná obranná politika. Za to je zodpovedná Európska rada, ale my e, sa teda obraciame na zástupcu rady a tí nám hovoria, že táto bilaterálna spolupráca, táto koalícia dobrovoľníkov nechce nahradiť spoločnú e, komunitárnu politiku v tejto oblasti. Vidíme, že tu dochádza k renacionalizácii z tých politík a my sme o tom nie sme presvedčení. Nie je to len obchádzanie zmluv, ale my si myslíme, že to je renacionalizácia týchto politík a je to neadekvátne v súčasnej fáze a nerieši to problémy. My teda potrebujeme strategické partnerstvo s Európskou radou my musíme podporovať Európsku radu a musíme jej povedať, aby nás počúvala, čo hovoríme a musíme staviť na skutočnú európsku politiku. Pani Aštonová, žiadame, aby sme nasadili viac úsilia, aby došlo k skutočnému konsenzu medzi členskými štátmi. E, využite to, čo máte k dispozícii, aby spoločná zahraničná a obranná politika boli skutočnými politikami EÚ a vonkajšia politika je nástrojom, nástrojom, ktorý má obrovský potenciál. Je tu celá séria návrhov, ktoré odzneli v návrhoch správ a aj v mojom návrhu správy. Konštatujeme, že toto všetko e, je dobrá vec a my to vítame. Pokiaľ ide o líbyskú situáciu, tak tam sa ukazuje, že my máme problémy v oblasti vojenskej kapacity v Európskej únii a to je spojené rovnako aj s otázkami e, obranného vojenského rozpočtu jednotlivých krajín. Takže my musíme jednoducho spojiť to, čo máme k dispozícii a musíme otvoriť skutočný európsky obranný trh, ktorý by bol konkurencieschopný po každej stránke aj technologickej a musíme e, dokonaľovať riadiacu a veliacu činnosť, aby sme mohli čo najrýchlejšie reagovať v prípade všetkých kríz a len potrebujeme naozaj skutočné centralizované velenie obranných a vojenských síl. Pokiaľ ide o vonkajšiu zahraničnú a bezpečnostnú politiku, tak to takisto musí vychádzať z komunitárnych princípov. E, veľké, najväčšie politické skupiny súhlasia s týmito rozličnými návrhmi a to je veľmi silný signál Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich príspevky. My sa dožadujeme spoločnej bezpečnostnej zahraničnej politiky, ktorá by brala do úvahy európske hodnoty a presadzovala ich. A my teraz žiadame, aby ste nám odpovedali pani Aštonova nielen slovami a vyhláseniami, ale aj činmi. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne že hovoríme teraz o prvej správe pána Albertiniho, ktorá riešila našu spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Potom riešime aj správu Kaltieri o bezpečnostnej a obrannej politike na základe Lisabonskej zmluvy a postetnou správou je správa pani Maria Munister Urquiza o EU ako globálnom aktérovi. Nech sa páči, dávam vám slovo, pani. E, Ďakujem, vážený pán predseda, pani Aštanová. Kissinger definoval svet svojej doby ako vojenský bipolárny, ekonomicky jednopolárny a e, politicky e, zmetený. Dnes máme medzinárodný multiporálny poriadok a globalizácia je politicky komplexná vec. E, došlo tu k disperzii centier moci a problémov objavujú sa nové organizácie, medzinárodné fóra, ktoré sú napríklad e, summity ako G8, G20, G7 a tak ďalej a navrhuje sa reforma medzinárodných e, organizácií, ako je OSN a zisk medzinárodnej právnej subjektivity Európskej únie na medzinárodnej úrovni si vyžaduje rýchlu redefiníciu štatútu EÚ, aby zaujala príslušný priestor, ktorý jej prináleží, tak, aby mohla vykonávať úlohu relevantného globálneho aktéra a aby reprezentovala naše inštitúcie a európsku spoločnosť. 3. mája došlo Eh, k schváleniu rezolúcie OSN, ktorá umožnila Európskej únii zúčastňovať sa práce na príprave valného zhromaždenia. To je historická vec, je to diplomatický úspech, ktorý musíme uznať a my vám zaň ďakujeme, pani Ešton. Ale schválenie uznesenia 1973 si vyžaduje skutočne permanentnú prácu, aby došlo k racionalizácii E, zastúpenia EÚ, ktoré je fragmentované a rozpílené e, vo všetkých 249 multilaterálnych zmluvách. Ale to samozrejme nezávisí len od vás, závisí to aj od tretich štátov, ktorí sú súčasťou rôznych multilaterálnych organizácií, závisí to aj od toho, aby E, ako sa v Európskej e, Európe zadefinuje čo najlepší reprezentatívny zbor a priestor a vy vlastne reprezentujete vonkajšiu službu EÚ, máme tu predsedníctvo EÚ, máme predsedníctvo pre zahraničnú službu a máme tu ešte zbytok toho rotačného predsedníctva Európskej únie. No a to samozrejme všetko bude závisieť aj od toho, do akej miery budú e, dávať prednosť jednotlivé členské štáty, prednosť e, komunitárnemu riešeniu medzinárodných záležitostí. E, všetci si môžeme spomenúť pani Ashton na summit o klimatických zmenách v Kodani, ktorý bol kakofóniou zbytočných mnohých hlasov. Takisto si môžeme pripomenúť dobré fungovanie E, zastúpenia EÚ e v medzinárodnej e, vo VTO a FAO. A takisto aj rozličné predsedníctva majú rozličnú úroveň diplomácie, ale niektoré nezhody vedú k tomu, že sa neplnia e, premisy článku 31 zmluvy Európskej únie ohľadne EU plus OSN, kde máme reprezentovať spoločné stanoviska EÚ. Tieto dysfunkcie sú veľmi flagrantné, hovoril o nich už pán Šulc vo svojom vystúpení. A v tomto zmysle e, je dôležité, aby sme budovali úlohu Európskej únie e, v tomto multilaterálnom poriadku, aby tá, tento sa stal štrukturovanejším a mali by sme zabudnúť na tendencie a na renacionalizačné tendencie a snahy, ktoré sa prejavujú na úrovni niektorých členských štátov. Ale je dôležité, aby sme prispievali k budovaniu tejto úlohy EÚ. Je to dôležité pre členské štáty, je to aj pre nich záväzok a výzva mali by svoju kapacitu politickej iniciatívy dať do služby EÚ, aby sme mali čo najvyššiu úroveň reprezentácie a aby tieto reprezentácie EÚ boli nacionalizované. Prežívame historické okamihy sveta a teraz vy máte príležitosť zdôrazniť medzinárodnú úlohu EÚ, napríklad prostredníctvom iniciatívy otvoriť zastúpenie EÚ v Bengázi. Parlament vás podporuje a máte mandát EÚ a parlamentu pri konkretizácii e, tohto štrukturovaného racionálneho zastúpenia EÚ na medzinárodnej úrovni. Ďakujem. Lady Ashton. Predseda, ďakujem pekne. Pani Ashtonová Vysoká predstaviteľka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj za vaše príspevky. Pán predseda, jedna z vecí, ktorá tu vyvstala eh, aj prakticky za slov všetkých eh, predstaviteľov politickej skupiny, napokon aj pán Tenok povedal, že nikdy nebol napokon za ESVČ, ale napokon, že u všetkých zás je jasné, že chcete jednoznačný eh, spoločný postup. Ja, ja, ja naša, naša skutočnosť je taká, ak, e, tvorí, tvorí, tým, čím sme. A napokon to, ja som začala fungovať len tým, že som mala vlastne len v ruke zmluvu a pero a papier. To bolo všetko. A tú výzvu, ktorú máme pred sebou, je, akým spôsobom zabezpečiť to, že nie len táto snemovňa aj, aj s, s poslancami, ktorí sú naozaj vášniví, ale ako zabezpečíme aj to, aby komisia, rada, rada pre zahraničné otázky, rada pre rozvoj, ministri obrany, všetci tí, ktorí sú zodpovední za to, aby sme sme stáli spolu za jednou ambíciou. A vonkoncom ma ani neprekvapuje, a myslím si, že neprekvapuje ani vás, že na ceste k tomuto k, k, v časoch, keď sa toľko veľa vecí deje, tak sa nám nedarí pracovať tak efektívne, ako vy by ste chceli, alebo ako by som aj ja sama chcela. Ale musíme naďalej pokračovať ďalej v tej ambícii, ktorú chceme dosiahnuť. A to platí vo všetkom, čo tu robíme. Či je to sankcie, ktoré budeme uplatňovať, či to e, bude e, samozrejme dosiahnutie 27, pretože vždy potrebujeme jednohlasnosť, aby sme podporili krajiny ako je Egypt, Tunisko, podporujeme teda e, alebo potrebujeme, aby komisia naozaj vypracovala novú stratégiu, aby naozaj mala tú ambíciu a my musíme pomôcť ľuďom nielen z dlhodobého hľadiska, ale aj hneď dnes. A to všetko vyžaduje si od nás, aby sme aj my urobili veľký posun samých seba. My už na tej ceste sme. E, nerobím si samozrejme nejaké vzdušné zámky, je, je, je mi jasná, aká je situácia, ale musíme čo najskôr, aby, alebo ja som maximálne, budem sa zasadzovať za to, aby sme sa e, pohli sku, e, niekam vpred, ale neobvinujte ma z toho, že sme sa dostali, kam sme sa dostali, že som nebola sa snažila, pretože to nie je pravda. Ja som absolútne ambiciozná seriózna. Ja som absolútne presvedčená, že Európa môže urobiť oveľa viac niečím viac, než čím je, ale je veľmi, veľmi ťažké v, s jednotlivými, medzi jednotlivými členskými štátmi, aby e, sa na to dívali takýmto spôsobom, tou optikou, ktorá je najlepšia pre Európu a nie len tá, čo je najlepšia pre ich domácu situáciu. Ale to takisto chápem. Súhlasím s tým, čo povedal aj pán Dolk, že susedská politika a terorizmus v, v rámci mierového procesu to musí byť kľúčom, e, na čo sa máme tohto roku sústrediť. A preto možno, že sme sa aj tak e, zapojili v Líbii, aby sme aj v prípade Líbie naozaj dostali e, za stôl aj Arabskú ligu, Arabskú úniu, OSN, a pretože to je veľmi dôležité, pretože toto bude určovať, ako sa dostať z tejto veľmi ťažkej situácie, akým spôsobom budeme viesť dialog pre budúcnosť. A tieto veci sa neustále opakujú a to je absolútne kritické, aby sme my potom hovorili jedným hlasom. Pán Šúc hovorí, že je tu dlhá cesta a sú, súhlasím s tým, my musíme robiť oveľa, oveľa viac a musíme zabezpečiť, aby budovanie demokracie bolo veľkou súčasťou tejto cesty, ale my sme takisto na tej ceste. Aj mne sa páčia tie vaše tri C, teda v Slovenčine Kčka, ale bolo by dobre, keby sme mali lepšiu spoluprácu, teda kooperáciu a komunitárny prístup a koherentnosť. Takže e, tlačte možno aj na mňa, aby som ja mohla potom tlačiť na členské štáty. Čo ste hovorili o Maršalovom pláne, myslím si, že čo urobil generál Maršal s tými prvými 13 miliardami dolármi. E, to je veľmi dobrý model, pretože vlastne môžeme hovoriť aj o rôznych veciach, ktoré hovoril, hovoril e, to, to boli jednoducho presadil v rámci toho modelu skutočné skutočnú podstatu, skutočné skutočne obsah niečoho, dokáz, čím, čo, čím sa dokázalo niečo zmeniť. A preto aj súhlasím s vašou podporou týchto prostriedkov a preto a my o tomto takisto rokujeme aj s komisiou o prostriedkoch. Takisto e, súhlasím s odsúdením násilia v Sýrii. Ja absolútne nemám vonkoncom nedostatok ambície vo vzťahu k Sýrii. My mu, začali sme e, tým, týmito sankciami, začali sme týmito 13. Veľká diskusia bola o tom, pán kom Bendit, že či aj pán prezident Sadat, Asad má byť na tom zozname. Boli množstvo rôznych názorov, viaceré členské štáty ho nechceli na tom zozname mať, nebudem ich menovať. Veľmi ťažko bolo dosiahnuť dohodu, to bolo prvé, na čo sme sa mohli dohodnúť, ale vás upoz, uistujem v tom, že moje presvedčenie je maximálne vyvinúť tlak na Sýriu. A takisto, keď som hovorila aj s ministrom zahraničných vecí včera, oni chápu č, význam toho, čo robia a um, jednoducho sa v podstate e, musia pristúpiť k tomu, aby začali s, um, sa veci meniť. Pán Tenok takisto hovoril o tom, že by ste chceli, aby to bola podpora 27 a že sa musia zabezpečiť dobré zmeny, e, dobré prostriedky a že e, mali by sme zmeniť, a ja si myslím, že netreba len zmeniť, treba len presadiť to, čo chceme dosiahnuť, pretože to, čo tu máme na stole, to treba zrealizovať. Keď chceme otvoriť kanceláriu Bengázy, najprv musím na to nájsť zdroje. Keď chceme otvoriť delegáciu v Iraku, to takisto vyžaduje nejaké zdroje. Tie musíme nájsť. Isté, že dá sa robiť urobiť niečo lepšie a efektívnejšie, s tým súhlasím, ale musíme tieto zdroje jednoducho aj tak nájsť. Už som hovorila niečo k flotile a niečo, čo sa týka palestinskej samozprávy a diskusí, ktoré prebiehajú eh, aj medzi Fatahom a Hamasom. Ja som povedala, že naša situácia alebo náš vzťah k Hamasu zatiaľ sa nemení, ale Hm, ak eh, pán prezident Hamas s jeho technokratickou vládou môže priniesť, eh, vlastne technokratickou vládou môže zabezpečiť zmenu a naša pozícia voči Hamasu sa ale nemení a my sa veľmi obozretne dívame na to, ako sa situácia tam vyvíja. Takisto by som chcela e, sa vyjadriť e, k tomu, čo povedal pán Bisky. Vy ste hovorili o najchudobnejších e, ľuďoch na zeme guli. Myslím si, že to, čo je v rámci cieľa, cieľov rozvoja, je práve to, preto to bude a budú tieto cieľe ešte dôležitejšie v budúcnosti. Ešte by som sa stručne chcela dotknúť o správe pána Abetínyho aj o tom, po čom sa tam volá, hovoril o koherentnosti, že koherentnosť vyžaduje predovšetkým spoločnú politickú vôľu jednotlivých členských štátov, aby prekonali svoje vlastné politické ciele. A myslím si, že presne o to ide. Keď chceme pre, presadiť Lisabonskú zmluvu, tak na to aj potrebujeme aj zdroje a súhlasím s tou správou, ale osobitne v tom, že potrebujeme byť proaktívni pri propagovaní a šírení našich hodnot, aby sme k tomu využili naše politické nástroje. Takisto sa teším na dialog, ktorý máme, ctení poslanci, najväčších problémov, ktorý máme, je aj tak nedostatok času, ale musím vás uistiť v tom, že my využívame máme ten najlepší možný čas na diskusie aj s vami. Pán Galtieri, my sme včera mali diskusiu spolu, ale E, súhlasím aj s tým, že keď chceme e, zpúlovať e, zdroje, o tom budeme diskutovať na budúci týždeň, to znamená, že chceme sa uistiť tom, aby sme využili zdroje Európy efektívnejším spôsobom. Je to veľmi jednoduchá myšlienka spúlovať peniaze a potom ich prerozdeliť, to je veľmi dobre, ale je to veľmi zložité, čiže rozhodnutie o týchto aktívach to budeme musieť naďalej na tom teda pracovať a Takisto musím pracovať na Európskej agentúre pre obranu a takisto e, reagovať na niektoré výzvy, ktoré sme svedkami v posledných týždňoch, osobitne v vzťahu k Líbii. Takisto ešte aj vám, pani e, Akvica, za túto správu, aj za podporu e, rozhodnutí OSN a ja som už povedala, že som za ten multilaterálny postup. Musíme zapojiť tak EÚ, ako aj všetky medzinárodné organizácie a náš hlas musí byť veľmi jasný, veľmi prominentný a veľmi kreatívny. Pán predseda, ešte dovolte, aby som poďakovala všetkým účastníkom diskusie a potom ja ešte budem mať záverečné poznámky na konci rozpravy. Ďakujem pani podpredsednička, pani vysoká predstaviteľka. Máme aj stanovisko pripravené e, výborom pre medzinárodný obchod a spravodajcom bol náš kolega Jörg Lichtfried. Pardon, Leichtfried. Takže dávam slovo kolegovi Leichtfriedovi. Ďakujem, pán predsedajúci. Dúfam, že to bolo správne. Pani vysoká predstaviteľka, keď hovoríme o európskej zahraničnej politike, o postavení Európy vo svete, tak sa zhodneme na tom, že je tu potreba určitého zlepšenia. Môžeme si zobrať aj príklad z podobnej politiky, ktorá už dobre funguje, a to je zahraničná obchodná politika. V zahraničnej obchodnej politike má EÚ samotná zodpovednosť je jediným aktérom a jediným zástupcom členských štátov a nie je ohrozovaná ješitnosťou jednotlivých účastníkov. V niektorých oblastiach sme možno nejednotní, ale tu sme silní a jednotní. A je snáď čas, aby sme túto silu a jednotu ukázali aj v tejto oblasti, aby aj naši partnery profitovali z toho, čo my. Ľudské práva, sociálne zabezpečenie, rovnosť a podobne. Táto nová dimenzia e, európskej zahraničnej politiky je niečo, čo by sme mali sledovať, čo musíme sledovať, aby bol svet spravodlivejší a sociálnejší. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Všetci rečníci na zozname Takže dávam hneď slovo pánu Krištofovi Lisekovi na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pani vysoká predstaviteľka. V prvom rade by som sa chcel obrátiť na pána Gvaltieriho a poďakovať sa mu za tú ťažkú prácu, ktorú odviedol. Chcem sa poďakovať aj tieňovým spravodajcom. Som začiatočníkom v tejto úlohe a chcem povedať, že pri takejto komplikovanej správe vojenskej správe som očakával bojovejšiu spoluprácu, ktorá sa nekonala. Pani vysoká e, predstaviteľka, v prvom predsta- vystúpení ste hovorili o konfliktoch, ktoré vypukli v Severnej Afrike. Nevieme, ako skončia, čo z toho vyplynie. Samozrejme, nemôžeme povedať, že spoločná bezpečnostná obranná politika bude všeliekom e, na všetko zlo sveta, avšak určite by viedla k tomu, že by sme vedeli viac o týchto konfliktoch a mohli by sme im predchádzať, mohli by sme ich riešiť. Mám tu na mysli aj konflikty, ktoré vypukli v Severnej Afrike, na Blízkom východe, alebo také zaspané, zamrznuté konflikty, ktoré e, prebiehajú napríklad na obsadených územiach Gruzínska alebo v Náhornom Karabachu a podobne. Správa pána Galtieriho sa týka mnohých aspektov. Je to objemná správa. Chcel by som hovoriť o dvoch veciach. Poprvé o fungovaní misií EÚ. Často sme o tom hovorili na našom výbore. Musíme sa poučiť z chýb, z určitých nedostatkov, aby v budúcnosti tieto misie fungovali lepšie. Potom je tu ešte otvorená otázka plánovania a riadenia operácií EÚ je to aj v liste pani ministerky a dúfame, že to bude fungovať v tejto záležitosti konkrétne. Teší ma tiež, že máte dobré vzťahy s generálnym tajomníkom Na to Musíme pokračovať v tejto práci, aby sme sa vyhli duplicite a ušetrili peniaze. Očakávame od vás E, činy, ktoré umožnia evolúciu, lebo vieme, že revolúcia nie je možná. Ďakujem a teraz dávam slovo pani de Kaiser 3 minúty. Vy ste za posledné dni dostali veľa kritiky. Niektoré z nich sú politické kalkulácie a moja skupina ich odsudzuje. Iné však nemôžeme jednoducho e, pred nimi zatvárať oči a chcem, aby ste s nami zdieľali naše starosti. Je pravdou, že E, často nevidíme jasne do zahraničnej politike EÚ a do jej cieľov. Vaše správy príjmame, ale niekedy vaše oznámenia sú minimalistické, zdržanlivé, ale aké posol, posolstvo často býva negatívne. Vy sa hýbete, stretávate sa, telefonujete, st- nikto o tom nepochybuje, ale bohužiaľ výsledky sa rozpájajú, roztápajú v mediatických politických eh, hádkach. No a samozrejme, že váš hlas je slabý voči hromovým hlasom niektorých šéfov štátov a vlád. Myslím si, že tu máme naozaj výnimočnú príležitosť vďaka arabským revolúciám a európska eh, diplomacia by mala byť v tomto smere čitateľná, pretože eh, všetko je prepojené, aj, aj keď tu existujú isté partikularity v jednotlivých krajinách. Hamas, Fatah, to sú e, to súvisí s revolúciou v Egypte a s krvavými represiami v Sýrii, pretože e, Bashar al-Assad jednoducho prekročil červenú líniu a e, Hamas už vlastne E, musí reagovať a už vlastne treba, aby sa do toho zapojila aj Káhira a ďalšie štáty. Treba využiť príležitosti, ktoré sa nám tu núkajú. Aká je naša politika voči Sýrii a Strednému východu? Povedala som to? Je nedostačujúca. Zdieľam názory tých kolegov, e, e, ktorí hovorili o sírskej výnimke E, Bashar al-Assad jednoducho unikol sankciám a nemáme k tomu e, dôveryhodné vysvetlenie. Ďalší bod. Sýria by mohla byť veľmi dobre, e, ale kandidátu, kandidatúru na poslednú chvíľu vlastne Eh, odmietli USA. Mohla Sýria viesť Bezpečnostnú radu OSN. Viete si to predstaviť, ako bude Sýria eh, predsedať Rade pre ľudské práva OSN? Naša činnosť je nedostatočná, lebo naozaj Sýria nemôže predsedať Výboru pre ľudské práva. Treba ju odsúdiť na medzinárodnej úrovni za masakry, aj keď sa vám nepodarí presvedčiť šéfov štátov, Nemôžeme jednoducho konať a vystupovať takto ambivalentne. Vy ste veľmi, e, veľmi tak e, bojazlivo privítali zmierenie Fatahu s Hamasom. Nezopakujme chyby z roku 2007. Vieme, že situácia je veľmi komplikovaná, ale myslím, že musíme uchopiť túto príležitosť. Hamas e, podporil Arabskú ligu. Tieto dve strany môžu vytvoriť vládu, urobili neuveriteľné ústupky a môžu zohrať svoju úlohu v, roz, v dohode o budúcej vláde, ktorá možno bude vytvorená do mesiaca a možno, že bude možné e, rokovať aj s palestinskou samozprávou, s Abbasom, ak budú uznané hranice, čo je legitímna požiadavka. Takže nehovorte, že e, ste v takej situácii, v akej ste boli pred dvoma rokmi. To je pre nás nepriateľné, nemysliteľné. A na záver, vážená pani vysoká predstaviteľka, je dôležité, aby sme boli opatrní, ale musíme sledovať. Parlament vás vždy podporí, keď budete mať podporu a jasnú víziu. Ďakujem. Grazie, la parola... Ďakujem. A teraz dávam slovo pánovi Lambsdorfovi 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsednička. Pani, pán predseda, pani Eštonová, sme veľmi ďaleko od spoločnej zahraničnej politiky, od niečo, čo by si zaslúžilo takýto názov. Za to vás kritizujú, ale niekedy sa mi zdá, že ste obetným baránkom situácii, za ktorú vôbec nemôžete. Je to situácia, ktorá vyplýva jednoducho z toho, že naše členské štáty nemajú politickú vôľu. Nemajú politickú vôľu dohodnúť sa na jednej línii Zoberme si napríklad Líbiu. Najprv blokovalo Taliansko sankcie, potom e, Francúzsko uzná radu v Bengázi bez porady, potom, Francú, potom Nemecko a jeho postoj pri hlasovaní. Jednoducho obraz Európy je negatívny. Pri sérii jasné. Samozrejme, že by sme potrebovali jasnejšie, e, silnejšie sankcie, ale aj tam treba jednomyseľnosť Taliansko, Grécko, Španielsko, možno aj Nemecko sú proti nejakému návrhu a vy sa tam musíte postaviť a povedať, máme len 13 na zozname. Jednomyselnosť kulha. Krýva nefunguje. Pri 27 štátoch je to ťažké. Musíme urobiť kvalitatívny skok v zahraničnej politike EÚ, to musím otvorene povedať. Čo môžete urobiť vy? Buďte verejná, zverejňujte príležitosť na to, aby ste povedali, prečo a kvôli komu zlyháva spoločná EU zahraničná politika. Pracujem s kolegyňou Kajzerovou na správe, ktorá sa zaoberá predpokladmi toho, že nechceme druhé IADC, nechceme byrokratickú, nepolitickú vec, chceme niečo, čo je nebyrokratické, rýchle a politické. A keď sa vám to podarí, máte našu plnú podporu. Ďakujem. Grazie, la parola... Ďakujem a teraz pán jedna minúta. Pani Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani vysoká predstaviteľka, toto sú na jedne, jedným z najpohnutejších momentov v mojom živote bolo, keď som v decembri 2007 spolu s prezidentom Kačinským a Adamku som, som sa zúčastnil symbolického otvorenia hraníc medzi Polskom a Litvou, keď vstupovali do šengenského priestoru. A pre nás ľudí, ktorí boli vychovaní za železnou oponou sloboda cestovať a odstránenie hraníc v Európe je hmatateľným príkladom európskeho úspechu. Dnes nesmú byť hranice a nejakým um, prostriedkom, eh, prostriedkom politi- politikárčenia. Jednoducho šengenská dohoda je veľký výsledok a musíme bojovať za to. Takisto aj ďakujem za to, že ste nezmenili stanovisko k Hamasu, avšak problémom je, že, stan- že um, pohľad mm, predsedu, Ab- predsedu Abasa voči Hamasu sa zmenil. Takisto by som chcel, aby ste neohrozili Izrael, čo je jediná demokracia v tomto regióne a zároveň je to jediná krajina v Blízkom východe, kde je arabská populácia si takisto môže voliť svojich zastupcov do parlamentu. Ďakujem. Teraz má slovo pán Brandner na dve minúty. Vítajte, pani vysoká zástupkynia podpredsednička komisie. Európska únia momentálne nemá žiadnu, e, žiadne vodcovstvo ani spoločnú metódu a nastal čas, kedy Európska únia musí mať, e, má, má pritom viac politík než kedykoľvek predtým. Ale však e, Európa je momentálne v takom počúvacom režime, len počúva jednotlivé členské štáty a potom sa prezentuje ten najmenší spoločný menovateľ, pričom keď medzi tým sa veľké veci dejú okolo, nakoniec v prípade Sýrie. Čo si vymyslíte? Aké je vaše stanovisko? Bashirko Asadových, mal byť, on byť na tom zozname alebo nie? Chcete voči nemu uplatniť sankcie, či nie? Vy ste no, nás žiadali, aby sme tlačili na vlády, tak povedzte nám, ktoré vlády to boli, čo nechceli. Otvorte túto diskusiu. Ak členské štáty nechcú e, konať rozhodne a nechcú, nechcú vás vidieť, aby ste boli silná, ale viete mi, pani Eštenová, oni vás nebudú podporovať ani nezachránia váš život e, vysokej predstaviteľky. Oni vám nezaručia to, že dostane zostanete v práci. Tam vám môžem slibovať o svojom jobe. A jednoducho Lisabonská e, e, zmluva predstavila veľmi silnú úlohu pre vás. Vy ste rotujúcom predsedníctvom, vy ste podpredsednička komisie, vy môžete vziať komiciatívu, e, vy by ste mali určiť program, vy by ste mali predkladať návrhy, názory, vaše rozhodnutia by mali členské štáty potom k ním reagovať. Pretože keď vy nebudete sa chytať iniciatívy, aspoň nezabíjajte ostatné. Napríklad ja jatoborský program. Pred desiatimi rokmi to e, otvorila Anna Lind. Maďarské predsedníctvo vás pozvalo, aby ste to prevzali, ale vy ste to zastavila. Neviem prečo, nechápem. Ja môžem vám iba odporúčiť, e, odvážte sa viac, delegujte viac, robte viac buďte tou agentkou zmeny, ktorú potrebujeme, alebo tým anielom zmeny, ktorý potrebujeme, pretože inak si za, budete môcť zachrániť svoju pozíciu. Nič iné vám nepomôže. Grazie, la parola. Ďakujem a teraz dávam slovo pánu Hadi Georgiu 1,5 minúty. Na pani Ashtonová máte pravdu, keď hovoríte, že e, kritika, ktorá sa vám adresovala, je nespravodlivá. Treba brať do úvahy požiadavky veľkých krajín EÚ, ale mám otázku. Tí, ktorí kritizujú svoje vlády, robia niečo iné ako obviňujú svoje vlády z toho, čo budú zajtra robiť. Ja súhlasím s pánom Šulcom. Až dovčera boli krajiny, ktoré predávali diktátorom zbranie a dnes idú proti ním. E, v politika znamená diagnostikovať problémy. V opačnom prípade e, budeme e, skôr takým pitevným orgánom. Budeme sa venovať pitve treba si uvedomiť, že čo sme urobili preto, aby sme predali nové zbranie. Ale na to, aby sme mohli predať nové zbranie, treba staré zničiť. A toto je záujem, ktorý treba uznať, ak je nejaká krajina bez vojenských prostriedkov, tak sa môžu uvoľniť zbranie a môže sa prispieť k denuklearizácii sveta. Tak toto by bol potom oveľa pozitívnejší svet, a pre Európu by to znamenalo veľa. Pozrieme sa na to, čo sa deje v Turecku. Tu sú desiatky novinárov, e, uväznených 40 tisíc vojakov na Cypre a e, vzťahy sa dostatočne nezlepšujú na Cypre musíme sa pozrieť na to, že čo vlastne e, teraz sa deje pomaly na arabskom poloostrove. Ďakujem, pán Provera, jednu minútu. Ďakujem, vážená pani predsedajúca a vysoká zástupkynia útoky voči kopským kostolom v Egypte a vraždy e, veriacich kresťanov poukazujú na nedostatok náboženskej tolerancie. Na námeste Tahrir moslimovia aj koptovia e, manifestovali spolu proti e, diktátorskému režimu, ale tieto boje znestabilňujú spoločnosť. Je to ich e, spolužitie je nevyhnutným predpokladom demokracie a preto je dôležité, aby e, tam sme sa zasadili o ochranu menšín, lebo inak tu dochádza e, k narušovaniu princípov modernej demokracie, po ktorom túži egyptský ľud, ekonomický rozvoj, obnovenie zahraničných investícií a turizmu si vyžadujú stabilitu a svet od Egypta žiada e, tieto zmeny a poskytuje mu veľkorysú pomoc, ale žiada, aby boli chránené menšiny. Žiada, aby e, platil princíp viac za viac. To je princíp, ktorý ste navrhli spolu s komisárom Filderom. Ďakujem. A teraz pán Melcer, dve minúty. Pani predsedajúca, pani vysoká predstaviteľka, udalosti v Sýrii nám ešte jasnejšie ukazuje, a pred akou dilemou stojí Európska únia v oblasti Blízkeho východu. Roky rokúce arabskí despoti a diktátori boli E, chránené a teraz, keď e, Asad postupuje brutálne proti obyvateľom, tak povinne to odsudzujeme a máme polovičaté sankcie. Ale pravda je iná. Demokracia a ľudské práva v arabskom svete boli len e, prázdne floskule. Tým sa malo zakrývať, že Brusel, EÚ v tomto regióne sleduje skôr geopolitické záujmy Američanov najmä bezmocnosť EÚ v celom vývoji v južnom stredomorskom e, priestore to ukazuje. Vítali sme demokraciu, keď začali revolúcia. Čo máme teraz? V Tunisku v najlepšom prípade chaos, Prechodná vláda by mala byť znovu zhodená a v Egypte máme niečo také ako dočasnú vojanskú, vojenskú diktatúru, pri ktorej prenasledujú kresťanských koptov a v Líbii máme e, občianskú vojnu, kde Európa poloviča to zasahuje. Ale Sýria je možno niečo, na ktorom by si mohli vylomiť zuby aj Američania. Sať sa možno ani nemusí boliť, že by armáda s pomocou vonkajška sa vzdala lojalnosti. Zmena vlády v Damašku by mala veľký dopad na celý región a prví sírsky utečenci v Turecku predstavujú možno len prvú, len špičku tej veľkej vlny. Pokiaľ ide o situáciu v Sýrii a v Líbii, my, Európa, Brusel, by sme mali začať realizovať vlastnú politiku nezávisle od Washingtonu. Na rozdiel od Ameriky je Európa priamo zasiahnutá vzhľadom na geografickú polohu. Nemusíme sa dostávať hlbšie a hlbšie do líbyskej občianskej vojny, lebo tak by sme sa mohli stať e, objektom teroristických útokov. Ďakujem. Ďakujem, teraz má slovo pán Kuka na dve minúty. You, Madam Chair, Madam Ďakujem pekne, pani predsednička, pani Ashton a kolegovia. K správe Európska únia ako globálny hráč a vývoj na medzinárodnej scéne poukazuje na to, že je tu naliehavá potreba, aby reagovala rýchlejšie je to preto, aby sa reagovalo na globálne výzvy rýchlejšie a efektívnejšie. Lisabonská zmluva vytvorila rámec a nástroje pre takéto uplatňovanie krokov a musíme jednoducho začať e, vyplňať rôzne medzery, ktoré tu na globálnej rovni sú. Takisto aj summit a um, OSN. Toto by som vám chcel zablahoželať, ale účasť EU v v v rámci rokovaní z MMF tiež poukázal na to, že je potrebné podporiť spoločnú stratégiu a správa poukazuje na to, že kde je treba prácu zintenzívniť. Jedným z najdôležitejších priestorov je posilnenie našej koordinácie alebo našich krokov v rámci systému OSN. To isté platí pre finančné inštitúcie a pre um, organizácie multilaterálnej bezpečnosti. To sa tiež neudeje automaticky, všetko to bude vyžadovať si svoj čas a koordinálny postup prístup našej strany. To, čo potrebujeme, je dlhodobá stratégia, ktorá jasne zadefinuje kroky um, a aktivity, ktoré sú potrebné na to, aby sa e, zvýraznil na, zvýraznilo naše miesto na globálnej scéne. Verím, že pani Eštonová čo skoro predloží stratégiu a bude mať ju možnosť o nej diskutovať tu v parlamente. Ešte jedna poznámka, ktorá sa skôr týka správy Albertíny. V nedeľu boli, správ, e, boli voľby v Albánsku. Ja som bol bol e, predsedom ad hoc delegácie Európskeho parlamentu, ktorá pozorovala tieto voľby. Ja vám môžem e, priviesť nasledovné posolstvo. Občania Albánska, nehovorím o politikoch, ale o obyčajných ľuďoch, dívajú sa na nás a Európsku úniu s veľkou nádejou a dôverou a veria, že my im pomôžeme nájsť riešenie e, ich veľmi ťažkej situácie, ktoré sa, do ktorej ich vlastne zatiahli politici. Takže e, je, stačil by možno len malý krok, aby sa mohli cítiť v Európe ako doma, ale my e, musíme takúto skúšku e, platniť z alebo prejsť s dôstojnosťou. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz pán Sloboda na 3,5 minúty. Ďakujem, pán predsednička. Pani predsedajúca, milí kolegovia a kolegyne, chcem sa najprv spravodajcom poďakovať za správu Albertíny a chcem sa poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu, ktorú sme mali pri vypracovaní tejto správy. V tejto správe sme správne, ako aj v tejto debate, upierali pohľad na juh a na Blízky východ. Nechcem opakovať to, čo už povedali pán Šulc, pani Kaiser. Chcem len ešte raz stručne upozorniť na situáciu v Palestíne a Izraeli Vidím veľkú príležitosť na dohodu medzi Hamasom a Fatah, ako aj pripravenosť vybudovať štát. Pretože vybudovanie štátu znamená aj povinnosť, zodpovednosť a to musíme jasne povedať. Musí dojsť k uznaniu Izraela, musí dojsť k mieru, musí dojsť k vzdaniu sa násilia. To je mimoriadne dôležité, ale súčasne aj Izrael musí uznať e, samostatný štát. Tak ako Hamas musí uznať štát Izrael. Len keby má toto riešenie s dvomi štátmi, len potom budeme mať mier na Blízkom východe. Nechcem sa pozerať len na juh, ale chcem sa pozerať aj na východ, pretože som bol vedúcim delegácie parlamentu v Turkmenistane a som bol vymenovaný aj za spravodajcu pre Rusko. To keď si nesmieme zabudnúť na problémy na juhu, na to, bez ohľadu na to, aký význam pripisujeme východnému partnerstvu. Turecko tu zohráva veľmi dôležitú úlohu. Na Turecko sa nemôžeme pozerať len z pohľadu perspektívy vstup, áno, nie. E, Turecko musí byť partnerom práve vzhľadom na, otáz, na situáciu v Stredomori a v Černomori. Treba tu na viacej zapájať Turecko do spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky EÚ a to nesúvisí s vstupom. Po druhé, partnerstvo s Ruskom. To je dôležitý aspekt. My chceme partnerstvo s Ruskom, ale musíme viesť rokovania z pozície sily a sebaistoty a to nám niekedy chýba. Keď má toho Rusko priveľa, my máme toho primálo a lepšie by bolo, keby sme tu dosiahli rovnováhu. A som veľmi za toto partnerstvo, ale musí to byť strategické partnerstvo. Musí sa stať takýmto partnerstvom. A ja som prekvapený novým tlakom Ruska. A keď sa pozerám na to, ako sa Ture- Rusko teraz správa k Turecku, tak ma to prekvapuje. Nie je to férové. Videl som to aj v Turkmenistane. Takže áno, musíme si to jasne povedať. Chceme partnerstvo, partnerstvo, ktoré je rovnoprávne, ktoré vychádza z spoločných záujmov a našim cieľom musí byť dojsť eh, k efektívnemu partnerstvu. Stredná Ázia, pani Štonova. My sa chceme angažovať, ale nemáme tam zastúpenie. Naozaj tam súrne potrebujeme diplomatické zastúpenia. Chceme energiu od týchto krajín. Chceme, aby sa vyvíjali smerom k demokracii, aby dodržiavali ľudské práva, ale tam sa naozaj neangažujeme Veľmi jasne sme povedali, Moril povedal, že sa tam odvádza dobrá práca, ale potrebujeme tam zastúpenie. Sú to naši susedia, pretože buď sa budete pozerať len tam, alebo len na Rusko a budú sa pozerať buď teda iným smerom alebo na Rusko a nie k nám. Ale my chceme plne podporovať, ale keby ste to povedali troška hlasnejšie a priamejšie, vieme, že to nie je váš spôsob. Predsa len by bolo dobre, keby ste toto povedali nahlas, aby ste nás mohli viac podporiť. Ďakujem. Grazie, la parola all'onorevole Daf. Ďakujem pekne, teraz má slovo pán Daf Daf na minútu 30. Kathy Ashton. Hovorili ste naozaj osvetľujúco o, o problémoch, o tom, aby sa dosiahla dohoda medzi 27 um, ehm, ministrami zahraničných vecí. Avšak Lisabonská zmluva vám umožňuje nekonať tak. Mohli by ste vlastne vytvoriť určité koalície tých, ktorí chcú. A vytvoriť vlastne systematický spôsob posilnenej spolupráce. Myslím si, že aj keď sa jednohlasne dokáželi dohodnúť len na 13 menách, to je práve ten imperatív tej jednohlasnosti. A ja by som vám teda chcel poradil, aby ste našli v dostatok avantgardy, aby ste vlastne vytvorili takú, také zdravé jadro tých, ktorí politicky chcú, teda tých štátov, ktorí majú politickú vôľu, aby ste pracovali práve s tými pri, pri, pri, pri kujnení tej spoločnej zahraničnej politiky. Grazie la parola all'onorevole. Ďakujem. Ďakujem, pán Van Norden, pol minúty. Ďakujem, pani predsednička. Pani e, Kaštanová, nebudete prekvapená, keď ja vyjadrím svoje sklamanie, nielen z hľadiska toho, aké sú výsledky e, e, celá európska politika bezpečnosti, zahraničnej politiky a obranej politiky, ale v podstate, v podstate len, ste na, len, vlastne na mŕtvom koni. Hovorili ste, že teda tu Európska únia uskutočnila 25 misií, ktoré mala nálepku ESVČ, avšak v mnohom prípadoch toto bolo naozaj iba o tej nálepke, pretože mnohé z týchto e, misií v podstate vykonalo NATO alebo niekto iný a všade boli vlastne e, vojenský personál a je to preto, lebo Európa vlastne požiadala niekoho, aby niekto prišiel a tú prácu urobil. Často sú tieto operácie vykonávané e, NATO konkrétne v Líbii. E, takisto sa nepodarilo dourobiť námorné embargo. E, Snažilo sa Európska únia získať e, OSN pre spoločný program humanitárnej pomoci. Výsledom bolo, že ani NATO, ani OSN v podstate nechceli, aby sa EÚ zapojila vojensky do tohto. A samozrejme, že je tu veľká potreba humanitárnej pomoci. Európska únia by mohla hrať užitočnú úlohu, ale nie takým spôsobom, ktorá by vlastne podporovala vyjadrovala len zle úplne nesnené vojenské ambície. Problémom je, že samotná existencia SVČ a jej duplicitné štruktúry vlastne e, vedie k, ale spojencov k tomu, že musia potom e, uvažovať o tom, aký je vlastne ten záväzok v rámci operácií NATO e, predsednička. Bola tu pred, predložená modrá karta pre vás. Akceptujete takúto otázku? Takže pán Sinclair, nech, pani Sinclair, ďakujem pani predsedajúca. E, súhlasil by môj kolega s tým, teraz spomenul OSN, ale keby tu bolo jedno, jedno miesto, e, keby bol teda tu jeden hlas, či by britská vláda, ktorú on tu zastupuje a podporuje, či by bola takisto súčasťou takéhoto veľkého EU hlasu. Keď... Um, course, another... Ďakujem za túto otázku. Je to jedna z ďalších platieb za dôsledky Lisabonskej zmluvy. Tá predstava, že Spojené kráľovstvo a Francúzsko by mali odovzdať svoje stoličku v Bezpečnostnej rade OSN, aby tam EÚ mohla zasadať, považujem za úplne neprijateľné a nevidím, že by akýkoľvek členský štát to bol ochotný spraviť, avšak Lisabonská zmluva vyzýva k tomu a to je jeden z dôvodov, prečo proti nej tak namietame. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Lunaček dve minúty. Pani Lunaček, ďakujem veľmi pekne. Pani Eštanová, pani predsedajúca, Veľmi si vážim, čo ste povedali v svojom prvom príhovore o politike a čo ste robili v Severnej Afrike, Egypte, Líbii a hlavne vaše zameranie na mladých a ženy v vašom prístupe k hlbokej demokracii. Myslím si, že to je zásadné a na tom sa všetci tu v tejto snemovni zhodneme. Takže ja dúfam, že to bude úspešné. Ale na druhej strane súhlasím s mnohými mojimi kolegami, že Assad by mal byť tiež zahrnutý do zoznamu sankcií. A ako môj kolega Daniel Cohn-Bendit povedal, kto je ten, kto to v rade blokuje? Kto to je? Povedzte nám to. A potom získate našu podporu, ak budete otvorená, transparentná voči nám a to je pre vás dôležité. Skúmajte svoj mandát, máte viac a máte tu väčšiu podporu medzi nami, ak nám poviete viac o tom, čo sa v rade deje. Buďte úprimná a myslím si, že to sa platí aj pre koherentnosť. V správe Albertiny, o ktorej budeme tento týždeň hlasovať, tiež žiadame, aby národné politiky podporovali stanoviska EÚ a vás a ja žiadam od mojich kolegov tu v Európskom parlamente, ty, ktorí sú z vládnych strán u seba doma, aby ste toto povedali svojim ministrom zahraničných vecí a premiérom, že treba podporovať spoločnú európsku politiku, zahraničnú politiku a nezaoberať sa len domácimi záujmami v zahraničnej politike. Inak nikdy nebudeme mať spoločnú zahraničnú európsku politiku, ktorú potrebujeme, aby ste ju vy, pani Aštonová, viedla, aby ste boli ambiciozná a odvážna, pretože 61 rokov po Šumanovej deklarácii, to bolo pred dvomi dňami, potrebujeme viac Európy ako kedykoľvek predtým. A potrebujeme jednu vec, ktorá je veľmi konfliktná, prevencia krízy, e, civilné riadenie kríz. Chceme, aby v zahraničnej službe sme mali bežné hodnotenie dosahov E, na, hodnote, na kvalitu, ľudské práva a podobne, aby to bolo pri každej našej misii e, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. A toto potrebujeme. Ďakujem. Uh, Je tu žiadosť o modrú kartu na vás. Súhlasíte s tým? Áno? Takže pani Sinclair, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Gratulujem kolegyne k tomu, čo hovorila o ľudských právach a o spoločnej politike EÚ a podobne. Súhlasíte so mnou, že EÚ je pokritecká E, keď hovorí, že je proti trestu smrti, ale spoločné vyhlásenie predsedu Barosa a Van Rompuya k smrti Ben Ládina bolo také, že to ukazuje, že trest nemôže zostať nepotrestaný. Takže je trest smrti trestom, alebo nie je trest smrti trestom? Well, on, on the... Vaša poznámka k smrti bed Ládina, že to bol trest smrti, nesprávna. Bolo to zabitie, ku ktorému došlo a ja by som dala prednosť tomu, keby ho boli Američania zatkli a postavili pred súd, ale to nie je pokritectvo, to nie je to pokritectvo, čo povedal pán Barroso. To je vyhlásenie, ktoré urobili. Ja môžem byť tomu kritická. A ako som povedala, bola by som radšej, keby bol Bin Laden pred súdom, na, pred Medzinárodným súdnym tribunálom napríklad, alebo pred Medzinárodným trestným súdom. Ale to sa nestalo. Ale toto nie je pokritectvo, pretože my potrebujeme spoločné európske stanovisko a pokiaľ ide o trest smrti na tomto kontinente, sú myslím veci jasné. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo Andloji Rejik. Vážená pani vysoká predstaviteľka, drahí kolegovia, myslím si, že slova, ktoré ste použili počas prvého vystúpenia, pokiaľ ide o vašu túžbu, aby vznikol palestínsky štát, sú veľmi dôležité. E, táto palestínska dohoda je prvoradým politickým činom a na rozdiel od toho, čo tu odznelo, Hamas prijal poprvýkrát e, Organizáciu pre oslobodenie Palestíny ako partnera do rokovaní, prijal hranice z roku 1967 a podmienkami môže byť napríklad vznik prechodnej vlády podmienky teda už sú na to, aby sme uznali e, palestinský štát e, z roku 67 s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom na, v septembri na nasledujúcom zasadnutí OSN. Ako ste povedali, pani vysoká predstaviteľka, e, čo urobí Európska únia na uznanie palestinského štátu? Treba túto myšlienku brániť aj pred OSN. Na druhej strane, Môžete nám oznámiť iniciatívy, ktoré chce EÚ podniknúť, aby izraelská vláda e, vrátila e, danie, ktoré patria palestinskej samozpráve. Ďakujem. Uh, do you accept, uh, a blue card? Akceptujete modrú kartu? Nech sa páči. Vážený pán kolega, vidím to presne tak, ako vy zjednotenie Hamasu a Fatahu je historickým krokom. Tento proces zmiernenia medzi palestíncami a izraelčami možno dosiahne teraz pokrok. Pani Eštonová veľmi jasne povedala, že táto flotila 2 bola úplne zbytočná provokácia, ktorá môže poškodiť tomuto procesu. Mohla by sa vaša politická skupina vzdať podpory tejto skupiny, tak ako e, ste o nej, keďže ste o nej včera hovorili pod vedením GUE? Ďakujem. No, flot... Nie, táto flotila je aktom európskych občianských spoločností, aby sa e, odstránilo, odstránila zbytočná blokáda, ak úrady, štáty, verejnosť budú rešpektovať medzinárodné právo, my tam nebudeme, neboli by sme tam a palestínčania by nežili vo vezení nazvanom Gaza. A teraz dávam slovo pánovi Salavrakosovi na jednu minútu. Vážená pani predsedajúca, Chcem poďakovať pánovi Albertínimu za správu, ako aj za jeho úvahy o princípoch európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Svet sa mení. V súčasnosti Európska únia musí odpovedať na veľké výzvy a to nás vedie k tomu, aby sme prijali dôležité rozhodnutia a činy. Je tu chudoba, izolácia mnohých obyvateľov, politické zmeny vo svete, v arabskom svete a toto všetko má svoj dopad. Potom tu máme ešte prírodné katastrofy a situáciu utečencov. To sú veľké výzvy pre súčasnosť aj pre budúcnosť. A teraz myslím na imigrantov. Ako bude na túto situáciu reagovať Taliansko a Francúzsko? Spochybnili šengenskú dohodu. Podľa môjho názoru problém emigrácie sa nemôže ignorovať musíme ho riadiť na úrovni únie a musíme pritom zohľadňovať disponibilné infraštruktúry, tak aby akékoľvek rozhodnutie, ktoré bude prijaté, bolo v súlade s modifikáciami príslušných zmluv. Ďakujem a teraz pani Sinclair. 1,5 Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani Eštenová, ja mám veľkú sympatie a vás podporujem. E, nedávno som sa dívala na program MP, BBC, e, kde vám e, novinár kladol veľmi tvrdé otázky, aby ste boli veľmi neistá a otázky, vám, ktoré vám položil, že od koho vlastne veriete príkazy, ktorý vlastne 27 členských štátov vás, vám dáva nejakú, vám, dá, vám dáva nejaké pokyny. Jednoducho neexistuje tu žiadna spoločná politika, to videli sme to aj pri hlasovaní v eh, OSN, v, čo sa v otázke bezatovej zóny v Libii, keď Nemecko hlasovalo proti. Ako môžeme mať spoločnú politiku, keď eh, jeden z najväčších európskych štátov bol proti dvom veľkým európskym štátom v rozhodovaní také dôležité otázke. Vy máte prakticky ne, nemožnú úlohu. Ja som, eh, keď som čítala v nedelných novinách, že vy ste odmietli, že nevzdáte sa svoje pozície, pretože aj keď sú mnohí kritickí voči tejto európskej politike, aj e, sa, keď e, mnohí kritizujú to, že vlastne beriete e, právomoci alebo právomoci jednotlivých členských štátov, dokonca aj môjho vlastného, ale ja si myslím, že mali by ste zostať čo najdlhšie, keby ste napríklad boli v snemovni lordov a chceli, že by ste sa pretlačiť Lisabonskú zmluvu, kde by ste získali job za 350 tisíc eur ročne, tak jednoducho by ste to nedokázali pretlačiť zapáčiť. E, a vy ste neustále opakovali v e, snemovni lordov, ste opakovali svoje stanovisko, ale nemalo zmysel toto opakovať. Teraz pán Salafranka, dve minúty. Ďakujem pani predsednička, pani vysoká zástupkňa podpredsednička komisie. E, hlavným prvkom tejto zbytočne širokej debaty by mala byť situácia na, v Severnej Afrike a na Strednom východe a to by sme si mali osvetliť. Pani Ashton nám poskytla pozitívne prvky. Ja by som zdôraznil dobrú alebo lepšiu informovanosť medzi parlamentom a službou a vonkajšou službou EÚ, ale treba si uvedomiť, že taký hlas e, ako Georgia Napolitána e, nám práve našu úlohu pripomenul. Napriek úsiliu pani Ashton došlo k používaniu rozličného metra na prípad Líbie a Sýrie v OSN, ako aj na Rade ministrov EÚ. Pani Ashton, máme tu ešte aj situáciu v tábore Ašaf. Vy ste tam zohrali konštruktívnu sprostredkovateľskú úlohu, ktorú naša skupina podporuje. A myslím si, že iránska problematika je veľmi dôležitá a citlivá ale napriek humanitárnym aspektom va, váš servis, spolupracovníci a napriek tomu, že ja som vám navrhol návrh vyhlásenia, vy ste nezdvihli svoj hlas, až kým nedošlo k 32 mŕtvým a viac ako 300 zranením. Čiže aj vy ste za to zodpovedná. Vy ste povedali, že musíme byť koherentní, najmä pokiaľ ide o e, obranu ľudských práv, špecificky treba e, brániť tých, ktorých sú v ohrození života. Pýtam sa, e, kubánsky disident Soto Garcia bol e, ubitý a nakoniec zomrel. E, chcete, o to, chcete požiadať o vyšetrovanie, čo viedlo k jeho úmrtiu? Ste ochotná e, potom prijať nás, následné e, odsúdenie, ak sa dokáže, že po bitke, že zomrel po bitke? Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Vigenin dve minúty. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Аштън, изслушах с голямо внимание и задоволство. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vypočul som si s veľkou spokojnosťou vaše vyhlásenie a súhlasím s každým slovom. Ehm, Však e, bez ohľadu na to sa tu ozvali kritické hlasy aj v tejto snemovni, aj od občanov, že nie sme schopní preukázať jednotné stanovisko. Lisabonská zmluva vytvorila podmienky pre Európsku úniu, aby mohla hovoriť jedným hlasom. A váš hlas jasne hovorí, avšak úspech je možný len vtedy, keď sa tam pripoja aj ostatné hlasy pretože teraz sme tvedkami toho, že sme v situácii kakofónie a je veľmi ťažké eh, vlastne vyslať jasný, alebo vidieť jasný posolstvo z Európskej únie. Verím, eh, pani Štenová, že Európsky parlament je vašim prirodzeným spojencom v vašom boji o uplatňovanie Lisabonskej zmluvy. Využite nás, pretože my teraz vlastne píšeme aj novú správu o bezpečnostnej politike. A dynamika posledného roku vlastne si vyžaduje takúto spoluprácu a po podporu našej e, snemovne. Jednoducho situácia v tých e, štátoch, ako je Egypt, e, Tunisko, musí ísť cez niekoľko fáz. Čiže jedna fáza je tá dlhodobá, jedna je to okamžité konanie, aby sme im okamžite teraz musíme im pomôcť. Arabské revolúcie majú dve, dva, dva komponenty, nedostatok demokracie a druhá vec je nedostatok sociálnej, reš, sociálneho rešpektovania a je potrebné vyriešiť tieto problémy. Strana európskych socialistov mala stretnutie, kde sme volali potom, aby Európska únia ehm, zabezpečila podporu týmto demokratickým procesom a skupina SAD vlastne má veľký záväzok voči tomuto regiónu a je potrebné, aby sme na každej úrovni prijali záväzky. Aj minulý týždeň e, bolo založený Euronest a to je jasný signál našim východným partnerom, že chceme mať silnejší dialog s nimi. Nezabudeme na túto časť sveta. Ďakujem. Grazie, la parola all'onorevole Ďakujem a teraz 1,5 minúty. Pani pred, vysoká predstaviteľka, pani predsedajúca, slova sú nástroje, slova sú inštrumenty a slova môžu byť aj zbranie v zahraničnej politike a preto by sa mali používať opatrne, zriedkavo, ale sú príležitosti, keď ich treba použiť rozhodne. Pani vysoká predstaviteľka, chýba mi váš hlas počas prvých dní tých katastrof, hororov, ktoré sa dejú v Sýrii. Myslím si, že ob, hrdinskí občania Sýrie, ktorí demonstrujú z, za chy, e, z ohrozením vlastného života, postrádali váš hlas ešte viac. Je len málo príležitosti, keď treba okamžite prehovoriť. A toto bola taká. Dovolte, aby som sa teraz venovala Blízkému východu. Myslím si, že zadržiavanie daní vyzbieraných v Palestíne e, Izraelom je nesprávna akcia. Myslím si, že je to akcia, ktorá nie je v súlade s požiadavkou, že by orgány v západnom pásme Gazy mali nájsť dohodu a potom, keď je tu tá dohoda, tak potom príjmu toto rozhodnutie. Toto rozhodnutie je veľmi cynické keďže je to veľmi, je veľmi pravdepodobné, že Európska únia bude musieť zaplatiť tento finančný výpadok. Takže chcem prožiadať všetkých mojich kolegov, kolegov, ktorí žiadajú novú energiu v premiérové riešenie medzi Izraelom a Palestínou, ktoré musí vychádzať z riešenia dvoch státov, aby tak urobili. Ďakujem a teraz pán Piotrovský, jedna minúta. Pani eh, predsedajúca, pani vysoká predstaviteľka, došlo k implementácii Lisabonskej politiky, k úprave tejto politiky, zahraničnej politiky a diplomatické úrady zmenili svoje mená, ale EÚ, aké aktér na globálnej scéni, neposilnila svoje postavenie. Treba sa spýtať, či je vôbec možné mať spoločnú politiku s 27 členskými štátmi. Sú tu takéto závery z správy Albertiniho. Neexistuje vôľa členských štátoch mať spoločnú politiku. Niektoré dokonca naznačujú veľkú priepasť. Také závery vidíme aj v správe Baltieri, kde sa venuje pozornosť duplikácii e, e, obranných programov a plitvaniu s peniazmi. Takže jediná skutočná sila je na to. A to znamená, že je nebezpečné e, povedať, tak ako to bolo v liste, v menšinovom stanovisku, e, že by sme mali sa na to zbaviť. Ďakujem a teraz dávam slovo panu Butikeforovi pani predsedajúca, pani Aštonová. Veľmi dobrá správa kolegu Galtieriho k spoločnej bezpečnostnej obrannej politike je veľmi dôležitou správou. Chcem uvieť štyri priority, ktoré budeme mať v najbližších rokoch v tejto politickej oblasti. Poprvé potrebujeme realisticky hodnotiť spoločné misie, musíme robiť externé hodnotenie a musíme ich zapojiť do regionálno-politických konceptov. To platí najmä pre africký roh potom potrebujeme dosiahnuť pokrok pri zviazaní a spoločnom využívaní vojenských kapacít a musíme sa postarať o to, aby francúzsko-britská samostatná cesta sa znovu zaradila do európskeho spoločenstva, do Euró- Európska obranná agentúra má určité predstavy k tomuto. Príďte s týmito predstavami, pripravte verejnú diskusiu, postarajte sa o to, aby sa dosiahol pokrok. Po tretie, potrebujeme verejnú diskusiu o novej európskej bezpečnostnej stratégii. Materiál pána Solánu z roku 2003 bol vtedy dobrý materiál, dobrý podklad, ale svet ide ďalej. Potrebujeme takúto verejnú debatu a po štvrté, spolu s parlamentmi členských štátov musíme dospäť k dohode o spoločnej parlamentnej kontrole, spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Keď sa nám toto podarí, potom vy, pani Eštonová, a tento parlament dosiahnu pokrok v spoločnej politike v týchto štyroch bodoch a potom budeme môcť byť veľmi spokojní. pán e, jedna Ďakujem pani Aj ja by som chcel pani vysokú predstaviteľku v spoločnej zahraničnej a bezpečnej politiky e, medzi nami privítať. Toto je môj prvý prejav v Európskom parlamente a rád by som poznamenal niečo k vytvoreniu spoločnej e, zahraničnej a bezpečnej politiky. Spoločný hlas je dôležitý, ale nemôže byť odťažitý od národných otázok. Musíme si položiť otázku, koho zastupuje EÚ. EÚ zastupuje členské štáty. A členské štáty e, delegovali túto právomoc EÚ. E teda je dôležité, aby tu neboli prekrývania a aby Únia e, príliš e, zbytočne nerástla. Otázka je, akú integráciu chceme v spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike. Ďakujem. A teraz pán Kovač, pol minúty, nech sa páči. Mm, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Realizácia opatrení je veľmi komplikovaná v súčasnej situácii. Došlo k mnohým zmenám, takže v dôsledku toho vládne chaos a väčšina zúčastnených je veľmi rozpačitá. Klademe, klademe si otázku, ako je to s Európskou diplomatickou službou. Je predsa dôležité, aby sme všade reagovali rýchlo. Mnohí hovoria o zaujatí pozitívnych pozícií, ako konať v komplikovaných oblastiach. Keď už táto diplomatická služba existuje, mala by byť efektívna v prospech všetkých zúčastnených. Je veľmi ťažko reagovať na danú situáciu v prípade, ak nie sú k dispozícii pripravené opatrenia. Vy máte pred sebou, pani vysoká eh, predstaviteľka, veľmi ťažkú úlohu. Ďakujem. Grazie, la parola. Ďakujem pekne. A nech sa páči pán Brok na dve minúty. Vážená pani predsedajúca, vážená pani podpredsednička komisie, kolegyne a kolegovia. Pani Ešten, budeme vám pomáhať pri ďalšom rozširovaní Európskej diplomatickej služby. Platí to aj o zastúpenia. Budeme vás podporovať aj finančnými prostriedkami, ktoré sú na to potrebné. Každý minister musí behať so svojou národnou vlajkou v takejto situácii, ale nemusí to byť jednoducho tak, aby sme sa neobjavovali s našimi spoločnými úlohami. A je teda vašou dôležitou rolou, pretože ak sa pozrieme na úlohy Lisabonskej zmluvy, je dôležité, aby sme mali spoločného menovateľa, mali by sme prevziať e, vedenie, aby naša e, zahraničná politika bola presvedčivá. Ja si myslím, že to má mimoriadne veľký význam, ak sa chceme, e, ak chceme napredovať Moji kolegovia hovorili, že je dôležité leading, pooling a sharing. To sú tie tri veci, ktoré nevyhnutne potrebujeme. Je tu celý rad bodov, ktoré by sme mohli chápať ako zadanie otázok aký je rozvoj na Ukrajine, napríklad e, ďalej vojna medzi Arménskom a Azerbejdžanom, samozrejme veľké otázniky, ktoré sú spojené s arabským svetom. Mnohí kolegovia o tom hovorili, ako budeme reagovať na e, provokácie, ktoré pozorujeme, ako máme konať, ako sa máme postarať o to, aby e, z, sa nepodporoval v Iráne E, jeho prezident. Nemôžeme dovoliť, aby ďalej vraždili ľudí, tak je dôležité, aby sme mali spoločné pozície, ale nazdávam sa, že vám dokážeme pomôcť pri vašej činnosti, pri Európskej diplomatickej službe. Je, nám, e, je pre nás veľmi dôležité, aby sme realizovali rozumnú zahraničnú politiku, ale potrebujeme konzensus, s presvedčivým eh, vedením. Ďakujem pekne. A slovo má pán Howitt na 1,5 minúty. Zablahoželám vysoké predstaviteľke k osobnému úspechu v rokovaní o kompromisu v OSN o rečníckých právach EÚ ostatné, v ostatnom neúspela naša spoločná zahraničná bezpečnostná politika, tak toto je najväčší cieľ e, posilnenie ambícií, ktoré EÚ a my máme v Lisabonskej zmluve. Musí tu byť skutočne dôveryhodná zahraničná politika pre našich partnerov. Koordinácia v ľudských právach. Ja chcem zablahoželať vysokej predstaviteľke k strategickej revízii ľudských práv a k integrácii ľudských práv e, do ostatných e, politík a k dosiahnutiu špecifických výsledkov. Počítame s ňou, že vytvorí demokraciu v ľudských právach, konsistentne sa budú plniť ľudské práva počas jej návštev, za to jej ďakujeme Trest smrti, zrušenie trestu smrti, to je jej osobná priorita, v tom má silnú podporu parlamentu. Naša skupina podporuje pani Munic. E, chceme väčšiu viditeľnosť pre Európsku úniu e, v Rade pre ľudské právy, e, práva. Pána Albertiniho podporujeme. Európska únia musí konať, keď hovorí proti porušovaniu ľudských práv. Taktiež závery pána Gautieriho, rešpekt ľudských práv sa nesmie nikdy podkopať. V mene mojej skupiny chcem poďakovať a chcem e, vysloviť našu podporu, pokiaľ ide o Palestínu. Toto je naša diskusia k zahraničnej politike tento rok a budúci rok chceme vidieť jasné výsledky v ľudských právach EÚ a značné kroky vpred v rozvoji ľudských práv vo všetkom, kde e, SVČ je činná. Ďakujem. Slovo má pani Jaten Maki Minuta. Vážená pani predsedajúca, udalosti v Severnej Afrike poukázali na to, aká problematická, aká insuficientná je politika, ktorú máme v súvislosti s rešpektovaním ľudských práv. Je to akoby boj Don Quixota. Ak sa pozrieme na obchod so zbraňami v európskych krajinách, Sedem e, z desiatich obchodníkov so zbraňami sú práve členské krajiny Európskej únii, čiže Bahrajn, Jemen, Sudan to boli krajiny, do ktorých sa predávali zbranie práve z Európskej únie, takže bolo by na čase, keby sme zmenili situáciu a zakázali tento predaj zbranie, mala by to byť priorita Európskej únie. Pokiaľ ide o e, krízu alebo keď je o stroskotanie lode, tak nemôžeme obviňovať iba kapitána ale kapitán má tiež svoju zodpovednosť a od kapitána očakávame, že sa chopí iniciatívy a že bude v tejto iniciatíve pokračovať pán Stevenson. Pani predsednička, pani Ashtonová, ten strašný masaker v 8. apríla v Ašrafe, situácia tam je naďalej kritická, ďalší krvavý útok by sa mohol uskutočniť každú chvíľu. Uh, ja som sa vrátil práve z Bagdadu, kde som viedol malú delegáciu e, našich kolegov. Diskutovali sme s prezidentom a s ministrami e, riešenie pre krízu v Ašrafe e, ktorú ste videli, si vyžaduje zaangažovanosť EÚ, USA a musíme konať ako stimulujúci prvok, aby 3400 utečencov z Ašrafu ktorí sa snažia dostať e, do západnej Európy a do Kanady a USA, kdekoľvek už majú rodinné spojenia. Toto je jediná, jediná možnosť, ktorou sa vyhneme ďalšej humanitárnej katastrofe. A toto s týmto súhlasia ľudia v Ašrafe samotní. Európsky parlament sa spolieha na vás, aby ste využili túto príležitosť, aby ste zachránili nevinné životy a vyhli sa na ďalšiemu násiliu a krvi prelievaniu. Ďakujem. A teraz má slovo pán Campbell, minúta. Pani predsedníčka, Európsky deň mal byť oslavou európskej národnej identity. Nie je to tak. E, je to náhrada európskeho štátu nadnárodnou európskou e, vládou, ktorá vládne európskych krajinám. Nie, európske krajiny nespolupracujú. Skutočne je tu vyšší orgán. Táto kríza eh, hovorí o tomto rozdiele. Dohodli sme sa na, nedl- na bezletovej zóne, eh, Zastav- zastali sa toho Veľká Británia a Francúzsko zo svojich vlastných dôvodov a medzivládne NATO teraz uh, vedie e, túto operáciu. V kontraste s tým nadnárodná Európska únia je proti návrhu Davida Camerona o bezletovej zóne. Je ironické, že červená baronka Cathy Ashton bola proti tejto bezletovej zóne hovorila, e, že je to zúfalý čin a poučenie z toho vedie k tomu, že medzivládne konanie e, je prehlasované a teda to bolo vidno hlavne v Líbe. Grazie, la parola all'onorevole Mauro per due minuti. Ďakujem, pán e, poslanec Mauro, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Pani vysoká predstaviteľka, máte ťažkú úlohu a spočíva na vás množstvo práce. Prosím, nechápte moju otázku ako provokáciu, ale ako impuls k premyšľaniu. Pani baronka Eštanova, budeme hlasovať o úlohe EÚ v multilaterálnych organizáciách. Predtým, ako ste nastúpili do funkcie, e, dostali ste otázku, akú, aké stanovisko zaujímate k jedinému miestu EÚ v OSN. E, v správe Munist Orkeza e, ste komentovali toto stanovisko. Premýšľali ste medzi tým na toto otázkou? Pani Eštenová, Deň Európy e, budeme, v Bagdade budeme mať troch zástupcov EÚ a e, vy chcete teraz ďalšie prostriedky na riešenie tejto krízy. Môžem poukázať na to, sedem, sedem úradníkov EÚ je vyslaných do, tejto, do tohto krízového regiónu nebolo by lepšie, aby sme v Bagdade mali 17 úradníkov, aby sme e, sa usilovali o e, upokojenie situácie a možno by sme mohli tak vyriešiť aj otázku tu tábora Ashraf a dosiahnuť pozitívne riešenie. Potom si hovorili o otázke koptov v e, Egypte. Je Zbudzuje to veľké obavy v súvislosti tzv. egyptskej jary. Pokiaľ ide o konflikty medzi extrémistami, e, tak tam ide len o útoky na kresťanov a e, len kostoly e, sú vypalované. Nemôžeme teda veci pomenovať pravým menom? Nemôžeme povedať, že kopti sa stali rukojemníkmi fundamentalistickej politiky? Ďakujem. Pán Pancer, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán, pán Ceri, na jednu minútu. Tieto turbulencie, ktoré zasiahli a menia región Stredozemia, samozrejme spojené s mnohými nádejami, je dôležitá zahraničná politika Európskej únie, mala by byť jej dôležitým prvkom Európska únia by mala, byť, by mala mať konzolidovanú zahraničnú politiku. Bolo by to dôležité pre budúcnosť a na vytváranie medzinárodných vzťahov na základe e, stratégie takých krajín ako Spojené štáty, Čína či Rusko a vzhľadom na to, že máme málo súrovín, Európa by mala zohrávať rozhodujúcu úlohu. Ale je zjavné, že Európa nie je pripravená a už dlhý čas sa snažíme národné politiky spojiť. Zatiaľ sme nedosiahli pokrok a nemôžeme povedať, že z vašej zahraničnej politiky by vyplynulo niečo nové. No a potom sú tu prekážky zo strany niektorých krajín takto sa to jednoducho ďaleko nedá. Čiže nemôžeme zastávať iba naše vlastné záujmy. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že je potrebné si uvedomiť, že čas je neúprosný. Ďakujeme pekne. Chcem vás upozorniť na jednu vec tým, že preberám vedenie, mnohí kolegovia sa zapísali na rečnícky zoznam a chcem predísť tomu, aby sme meškali s hlasovaním. Máme hlasovať o 12.30 môže to viesť potom k tomu, že tie posledné minúty nikoho v sále nebude počuť. Takže vás chcem poprosiť, aby ste sa držali rečníckého času. Nech sa páči, vážený pán predsedajúci. Pani Ešten, stelesňujete politické ambície Európskej únie v našej spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej a obrannej politike Mali by ste podľa možnosti čo najskôr mali by ste čo najskôr navštíviť Bagdad, Američania podľa všetkého aj opustia e krajinu a nastane tam veľká medzera. Máme tak málo diplomatov, takže ich vôbec nevidno v Iráku si želajú našu, osob, našu prítomnosť, aj vašu osobnú prítomnosť, želajú si politickú spoluprácu, aj hospodárskú spoluprácu. Pokiaľ ide o vaše vyhlásenie o Bosne, o Bosne a Hercegovine, tak to naozaj vítam. Bosna a Hercegovina je ohrozená tým, že sa bude krajina destabilizovať a to by sme mali prekaziť. Ďakujem pekne, pán Koval, na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Pani vysoká predstaviteľka Európa čeli dvom problémom. Najskôr nová vízia politiky susedstva. Bol som v Tunisku nedávno a viem, že sú tam veľké očakávania od Európskej únie. E, mám neustále kontakty s Ukrajinou a viem, že tam očakávajú viac, očakávajú viac možností, chcú robiť viac spoločne s Európou. Nemali by sme byť sebeckí. E, viem, pani vysoká predstaviteľka, že ste len e, jednou osobou a ostatní rozhodujú e, o, o, vo vašom mene. Niekedy sme ako deti jedného dňa z nás zaujíma Bielorusko, druhý deň na to zabudieme a zaujíma nás Severná Afrika. Vy, e, pani vysoká predstaviteľka, ste ukázali, že ste silnou osobnosťou, môžete byť lídrom, môžete zabezpečiť to, že budeme mať konzistentnú, odvážnu politickú víziu. Nemali by sme sa sústreďovať len na imigráciu, nemali by sme byť ako starí Rímania, ktorí e, e, bránili e, hranicu len po, podľa jednej rieky. Tak teraz dve minúty, pán Sárius Volsky. Ďakujem, pán predseda. Pani Ashton, e, tie strašné veci, ktoré sa dejú v Ašrafe, tie odsudzujeme a máme veľké obavy. Moja otázka je, aké nástroje používame okrem slov, zvažujeme obchodné, pomocné alebo iné konkrétne opatrenia, aby miesto presvedčovania, ktoré e, nikam nevedie, k su- politike susedstva. Toto je najdôležitejšia časť vášho portfólia, to je jadro zahraničnej politiky, pretože ak neuspejeme tam, tak us- neuspejeme nikde. A holý fakt je, že sme v defenzíve v južnom susedstve a vo východnom susedstve a to vás určite neprekvapí. Pani Ashton, ste povedali, že politika susedstva je dôležitá. Kde je naša meteorologická cestovná mapa? Čas je kľúčový v tejto politike a je to zdroj, ktorý je nedostatkový. V politike susedstva stále sme pozadu. Po tretíkrát došlo k oneskoreniu aj vo vašich radoch. Našim hriechom je, že nekonáme. Zahraničná politika je o zmene udalostí, nie o slovoch, o stretnutiach, o mm, neplodnej eh, diskusii a vyhláseniach. Musíme využívať skutočné nástroje, tvrdé nástroje, aby sme zmenili veci v Líbii, eh, Sýrii, v Ašrafe a v Bielorusku nasledovať členské krajiny a čakať na povolenia od zahraničných politikov sa stalo vašou doktrínou a je to ako cnosti, je to zlý prístup. Naša zahraničná politika bude na nízkej úrovni a budeme stále pozadu. My sme chceli vysokú predstaviteľku, aby viedla, nie aby nasledovala. Naše diskusie majú dve slabé miesta. Prvá, veľmi často sa uspokojujeme s tým, že odsudzujeme E, a mm, hovoríme o vízach, e, e, čo je slabý nástroj. Hovoríme o viac prostriedkov, aby sme si odľahčili svedomie, ale je veľa prostriedkov, ktoré sa neinvestovali do arabskej demokracie a arabskej prosperity. Ďakujem pekne, pán Volsky. A teraz na minútu pán Rouček. Ďakujem pekne, pán predseda, páni Eštonová, dámy a páni. Pre bezpečnosť a stabilitu v Európe je veľmi dôležitý vývoj v Severnej Afrike Afrike a na Strednom východe. Arabské a moslimské národy tu prežívajú proces politickej demokratickej emancipácie. Dá sa povedať, je to Pražská arabská jar. Mladí ľudia v Tenips, Tunisku e, až po Bahrajn chcú viacej slobod, viacej demokracie, viac ľudských práv je v politickom a bezpečnostnom záujme Európskej únie a tiež v, je to našou morálnou pohybnosťou, aby sme e, v tomto emancipačnom úsilí našim arabským priateľom pomohli, pretože hodnoty, za ktoré bojujú, sú aj naše hodnoty. A úspešné naplnenie a uplatňovanie týchto hodnot je základný predpoklad k trvalému mieru, stabilite, rozvoju a prosperite. Všestranná pomoc by ale nemala znamenať, e, že sa budeme vmiešavať do vnútorných záležitostí, pretože budovanie občianskej spoločnosti podľa mňa demokracia právneho štátu musí zostať e, v arabskom a muslimskom vlastníctve, lebo jedine takto tieto národy sa môžu dlhodobo stať súčasťou globálneho spoločenstva. Ďakujem a teraz uh, uh, pani Omen Reuten. Pán predseda, vážená pani Šnova, kolegyne, kolegyne. Pani Šnova, chcem vám najprv blahoželať k úspechu, ktorý ste dosiahli v New Yorku. Je dobré, že hlas EÚ v Spojených národoch sa posilnil, ale kladne si otázku, aké posolstvo ste odovzdali valnému zhromaždeniu a ako môžete nasmerovať členské štáty na e, spoločný smer, bez toho, aby sa išlo na najmenší spoločný menovateľ. Ako e, sa toto posolstvo presadí do praxe? Stojíme pred e, veľkými výzvami a na tie musíme reagovať. Nie len v Bahrajne, v Jemene, v Iráne alebo v Arménsku, ale predovšetkým aj e, v Sýrsku, v Egypte, v Líbii. Tieto výzvy majú konkrétnu podobu. Vojna, násilie proti náboženským menšinám, migračné prúdy do Európy a takisto e, budovanie právneho štátu a demokracie. A vy ste našim vodcom a my si nemôžeme dovoliť, aby Európska únia e, upadla do úzadia a aby e, pokrivkávala za vývojom. Vy máte formálnu a neformálnu úlohu v úzadí, ale aj v rokovacích miestnostiach. Áno, je to náročná úloha, ale musíte vedieť, že my vás podporujeme ako Európsky parlament a my presvedčujeme členské štáty, že sa oplatí, aby sme sa spoločne zasadzovali. Ide o koherentnú e, vonkajšiu politiku. Potrebujeme jasných partnerov a musíme mať naozaj tých najlepších ľudí v zahraničnej službe a posilniť európsku pozíciu a zastupovať našich občanov. Povedal by som, robte viacej krokov, v Sýrii napríklad, a nehľadajte len polovičné riešenie. Pani Kopa, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem, pán, pani, pán predseda. Pani Ešnová hovorila o dôležitých témach eh, vonkajšej politiky a Ide tu o tri dôležité e, texty, e, ktoré hovoria o úlohe Európskej únie vo svete. Ale otázka, ktorá stojí pred všetkými, je nasledovaná. Existuje už skutočná spoločná zahraničná a bezpečná politika? Lebo doteraz e, sme hovorili o tej arabskej jari ako rozhodujúcom vývoji a my sme mali veľmi zdržanlivé postoje a e, keď sa hlasovalo o uznesení v Bezpečnostnej rade 1973, e, tak sme boli veľmi zranili. Kladím si otázku, ako sa to bude riešiť v prípade Sýrie. Dopady Lisabonskej zmluvy boli významné, ale e, rada to nesledovala. Ide o to, či budeme sledovať e, osobné e, ciele, ale potom prehráme ďalšiu bitku. Ďakujem, pani Kopa. 1,5 minúty, pán Galer. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vzhľadom na nejednotné vystupovanie jednotlivých vlád. Zdieľam názor kolegov, ale aj váš názor, pani Ešten, že by sme mali klásť otázky jednotlivým národným vládám v tom zmysle, čo očakávate od týchto krokov. A to je dôležitejšie ako to, čo by sme dosiahli spoločným konaním Európskej únie. Je dobre, keby sme v tomto zmysle vyvíjali nátlak. Ja si myslím, že sa musíme naučiť z chýb. Aj dlhová kríza priniesla aj pozitívny účinok. Pooling and sharing, o tom sme už počuli 8. apríla, boli prezentované príslušné projekty a moja otázka znie, ako sa k tomu postavíte. Uvažuje sa o tom, že sa vytvorí štrukturalizovaná stála spolupráca bude obranná agentúra v centre pozornosti. Kolega Bytikov hovoril o prioritách pre budúci rok, tie zdieľam. Hovorilo sa napríklad o koncipovaní bielej knihy o týchto otázkach. Aký je váš názor na to? Budete prispôsobovať tieto pracovné jednotky, zlúčite ich, že vznikne akési hlavné sídlo. Ďakujem veľmi pekne, Michael. Pán Janec na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pani Ešten, v prvom rade vám chcem zablahoželať k vašej práci. Dovolte mi, aby som vám povedal, že vaša práca je prejavom usilovnosti, pracujete ako včelička, ktorá sa presádza, presadzuje veľmi úspešne. Moja politická skupina už prezentovala svoj názor, vyjadrím sa k štyrom bodom. To sú témy, ktorými by ste mohli začať, prvky, na ktoré by ste sa mohli opierať s cieľom dobre realizovať spoločnú zahraničnú politiku. Najprv európska verejnosť, na rozdiel od iných tém, je to tak, že 65 až 70 občanov európskej verejnosti sú za spoločnú zahraničnú politiku sú tu istí euroskeptici, ale v celku aj parlament podporuje spoločnú zahraničnú politiku. Členské štáty, ktoré majú túto európsku federalistickú orientáciu, e, váš rečnícky čas sa skončil. Pán Milan Mon na 1,5 minúty, nech sa páči. Už nemáte rečnícky čas. Pán Jamon, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mal by som niekoľko poznámok. Bol by som si želal oddelené rozpravy, pretože si myslím, že tu ide o veľmi dôležité témy, ktoré by si zaslúžili tieto oddelené rozpravy. Takže to, čo povedal pán Zela Franka, o smrti disidenta na Kube. Takže tri poznámky. Všetci hovoríme o role Európskej únie na základe hospodárskej a finančnej krízy. Sa lokalizujú naše sily kde si inde, ale predsa máme dôležité zahranično-politické výzvy, pri ktorých nesmieme meškať. My musíme byť prítomní pri zmenách, ktoré sa odohrávajú v arabskom svete. Minulý týždeň v New Yorku, pani Ashton, sa vám podarilo Eh, posilniť eh, hlas Európskej únie v OSN. Minulý rok sme nastolili veľmi dôležitú otázku a to je úloha Európskej únie v medzinárodných eh, organizáciách ale uznesenie Organizácie spojených národov v tomto ohľade poukazuje na veľké ťažkosti v súvislosti so zahraničnou politikou, osobitne s obrannou a bezpečnostnou politikou. V každom prípade je veľmi dôležité, aby jednotlivé členské štáty uvažovali o tom, aby sme postupovali jednotne Členské štáty by mali strhnúť v tomto historickom momente, ktoré máme v podobe Lisabonskej zmluvy. Ďakujeme pekne. Pán Sivič, prosím. Mali by sme sa prestať stiažovať, že tu nie je spoločná e, európska politika. Niekedy ju máme, niekedy nie. V prípade politiky susedstva je tu spoločná politika. V Severnej Afrike výnimočne krajiny momentálne je situácia, kedy bývalá politika Západu bola diskreditovaná e, na východe. Máme veľkú dôveryhodnosť. A pokiaľ ide o politiku obrany, Je tam 60 európskych lietadiel v Líbii. Keby nie Američanov na začiatku, tak eh, by to nemalo žiadny efekt táto misia. Ale mali by sme sa prestať sťažovať eh, na nedostatky eh, spoločnej politiky. Ďakujem pekne pánovi Siviecovi a teraz máme pána Danžána. Ďakujem pekne. Pani vysoká predstaviteľka, líbyjská kríza ukázala, aké ťažkosti má Európska únia existovať vojensky a diplomaticky. Ale bolo by nespravodlivé, keby sme dávali vinu len vám, hoci mnohí z nás si myslia, že iniciatívy energetickejšie mohli E, byť prijaté. Je pravda, že členské krajiny sú vo veľkej miere zodpovedné za túto neschopnosť budovať koherentnú, efektívnu a viditeľnú politiku a naši americkí priatelia e, konajú. Mimo tejto libyskej krízy si musíme uvedomiť strategický vývoj zásadného charakteru, ktorý nás nutí, aby sme sa nevzdali ambície bezpečnostnej obrannej politiky, ktorá je v Lisabonskej zmluve. A teda mali by ste by, byť vy inšpirátorkou, pani vysoká predstaviteľka rozpočtové obmedzenia v rozpočte obrany, medzinárodné krízy, strategické akcie a USA nám nedávajú inú voľbu, ako vziať svoj osud do rúk počas všetkých týchto kríz a pri týchto hrozbách nemôžeme nechať kľúče našim americkým priateľom a NATO. Ani Američania, ani NATO nemôžu, nemohli skončiť v 2008 gruzínsku vojnu a Američania nemôžu e, konať sami ani teraz. Je tu európska misia, ktorá je dôležitá. Vidíme v Líbii, že to sú práve Spojené štáty, ktoré konali. E, pani vysoká predstaviteľka, spoločná bezpečnostná obranná politika je tu už 10 rokov, je to ambícia v zmluvách, je to tiež strategická nevyhnutnosť a mali by ste byť v prvej línii, aby ste príjmali kroky, ktoré je potrebné prijať. Cine. Ďakujem pekne, pán Danžán. Teraz. Pán Kovačev má minútu a pol. Става ясно, че в някои столици от нашия съюз сега осъзнават какво представлява Лисабон. jasné, že vlády niektorých členských štátov si až teraz uvedomujú, aké záväzky prináša Lisabonská zmluva pre ne. A nie je jasné, či sú ochotné tieto záväzky na seba prijať. Preto Európska únia, ak je potrebné, aj buchnúť po stole a od členských štátov považo- požadovať jasné stanovisko. Potrebujeme silnú európsku diplomáciu, ako aj účinné e, jednotky, vojenské, ale aj civilné. Len vtedy môžeme e, účinne konať a zohrať rozhodujúci vplyv na svetovú politiku. A vtedy bude užitočné stanovisko EÚ aj pre USA, aj pre NATO a pomôže na riešenie každého konfliktu kdekoľvek vo svete. E, chcem povedať, že spoločné využívanie zdrojov a aj vypracovanie spoločnej stratégie v e, spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike je dôležité. Musíme zabezpečiť, aby sa vymenali informácie. Členské štáty musia pristúpiť na efektívnu výmenu informácií s vonkajšou, so službou pre vonkajšiu činnosť, lebo inak e, nemáme žiadne možnosti, aby sme konali. Pani Šanová, musíte aj od iných členských štátov e, vyžadovať e, tie tzv. readmisné dohody. Musíte od nich žiadať, aby e, trvali na účinnosti týchto dohod. Ďakujem. Na 1,5 minúty pán Peterle. Pani Eštonová, kolegyne, kolegovia, v oblasti bezpečnej zahraničnej politiky v budúcnosti môžeme očakávať ešte ďalšie výzvy. Preto je dôležité, aby sme trvali na dôveryhodnosti. Bez dôveryhodnosti nemôžeme byť účinní. Dôveryhodnosti znamená, že zastávame spoločné hodnoty a princípy. Pane Šnova, súhlasím s vami. Nesmieme zabudnúť na to, ako Európska únia začínala pred mnohými, mnohými rokmi. Existovalo sa ľudské jadro a, a ľudská dôstojnosť. To je e, prvok našej identity a z toho potom začína multikultúrny e, dialog. E, nepotrebujeme 27 rozličných zahraničných politík, ale chcem sa dotknúť troch vecí. Je dôležité, aby sme v oblasti Bosny a Hercegoviny e, E, našli východisko z blokády, lebo inak budú ďalšie násilia. Potom je dôležité, aby sme našli cestu k jednotnému strategickému prístupu k Turecku, o tom sa ešte nehovorilo. A po tretie, vítam vašu rozhodnosť, pokiaľ ide <clears throat> o tábor Ašraf. Je potrebné chrániť civilistov a e, vynikov treba odsúdiť. Ďakujem, pán Peterle. Pán Vidal Quadras. Mhm. Ďakujem, pán predseda. 29. júla 2009 došlo k prepodnutiu tábora v e, Ašrafe a zavražili mnohých obyvateľov e, a v apríli e, došlo k ďalšiemu prepadu a bolo tam 35 obetí a bolo to s nasadením tankov. Pani Eštonová, vy ste povedali, že budeme konať priamo. A dalo sa predpokladať, že k takému masakru dôjde. A my sme vás žiadali, aby ste konali, ale vy ste boli zdržaní a nereagovali ste na tú katastrofu. Ale lepšie je reagovať neskoro ako nikdy. A ak teraz v tejto humanitárnej krízi nebudete naozaj, naozaj e, prioritne konať, dojde k ďalšímu krvavému kúpelu. Je dôležité, aby sme od vás očakávali bezprostredné účinné konanie v prospech riešenia a tie prijaté záväzky teraz vítame. 3400 bezbraných ľudí je, predmetom útokov zo strany tankov a my od, očakávame od vás konanie, ktoré zodpáva európskym hodnotám. Európsky parlament robí všetko, čo je v jeho moci. A my teraz prosíme vás, aby ste aj vy prispeli k záchrane týchto ľudí. Lebo inak e, by ste spáchali veľmi ťažký priestupok. A ďakujem, pán Videl Kvadras. Merci, Ďakujem pekne. Pán predseda Európska únia konečne prijala sankcie voči Sýrii. Na nešťastie zdá sa, že to robíme e, trasúcou sa rukou a starostlivo sa vyhýbame tomu, že ukážeme prstom na hlavu sírskeho e, režimu. Tento nedostatok jasnosti sa interpretuje e, zo strany manifestujúcich ako forma e, opustenia, ako zhovievavosť pre režim, ktorému sa takto umožňujú represie. Tieto represie sú také kruté, že si nemôžeme ani chvíľu predstavovať, že zároveň Sýria môže byť zvolená do Rady pre ľudské práva, do organizácie OSN a dnes sírske orgány odmietajú pozorovateľom OSN prístup do Dara, kde je strašné násilie voči e, civil, e, civilistom. E, toto by bola úražka obetiam a ich rodinám. Bol by to stimul pre tento násilný režim, ktorý chce používať brutálnu silu voči svojmu ľudu na úkor hodnôt, pre ktoré je Rada pre ľudské práva. Pani vysoká predstaviteľka, akú diplomatickú možnosť e, chcete použiť, aby sme sa vyhli takejto katastrofe? Ďakujem pánovi Bodimu. A teraz E, uzatvárame. E, sme na konci e, rečníckého zoznamu a máme tu 24 ľudí v rámci Catch the Eye. Takže slovo dám desiatim a musíte sa držať rečníckého času. Musíte hovoriť minútu, takže pani Ibusagek má slovo ako prvá. Ďakujem pekne. Som tu. Keďže mám len minútu, budem veľmi stručná. Dvaja z mojich kolegov už hovorili o situácie, ktorá sa zhoršuje a o tom, že sa dramaticky mení e, v posledných týždňoch, takže moja otázka na Lady Ashton je, vzhľadom k tomu, že sú tu určité vojenské pohyby v Azerbajdžane, ktoré e, okupuje Azerbajdžan. Umož- e, uvedomujete si situáciu? Robíte niečo, aby ste zabránili eskalácie nielen v tomto konflikte, ale aj na okupovaných územiach Gruzínska? Chcela by som sa vás toto spýtať a pošlem vám aj písomné znenie. Ďakujem. Pani Gomeš. Ako Európska únia môže byť silou pre ľudskú bezpečnosť bez toho, že by identifikovala e, e, zločincov? E, Bašar al-Assad by nielen mal čeliť sankciám, ale mal by byť na zoznam zločincov, ktorí budú odsúdení európskymi súdmi za brutálne represie sírskeho ľudu v Líbii, okrem e, pôsobiska v Benkasi ste mali už nasadiť UFOR len na podporu e, ľudí, ako napríklad v Mizerate, ale aby tu bolo embargo, tak ako to odporúčal tento parlament. Na to nepotrebujeme žiadnu rezolúciu OSN. Všetko, čo potrebujeme, je politická vôľa členských krajín. Ak príjmete iniciatívu, madam, a ak postavíte tieto vlády pred ich zodpovednosť, tak uspojeme. E, Palestínske zmierenie je zásadným krokom. Ďakujem. E, Rečníčka bola prerušená a teraz má slovo pani Parvanová. Ďakujem. Pani vysoká predstaviteľia, milí kolegovia, nepokoj na Strednom východe a v Severnej Afrike si vyžaduje to, aby Európska, Európska únia zohrávala väčšiu úlohu. Chcem Eh, hovoriť o otázke druhej flotily v Gaze. Vieme, čo sa stalo s prvou flotilou, aké to malo dôsledky na mierový proces na Strednom východe, ako ste povedali. Pochybujete, že nové iniciatívy tohto druhu budú úspešnejšie a rada by som, pani vysoká predstaviteľka, sa vás pýtala následnú otázku. Môžete nás informovať o humanitárnych potrebách Gaze? ako aj tovare o podpore, e, ktorý, e, ktorá prichádza do, na toto územie cez Izrael a Egypt. Chcete spolupracovať s členskými krajinami, aby ste diskutovali o rozvoji týchto iniciatív a možno navrhli pozitívny príspevok v mene Európskej únie, ktorá by mohla vieť v lepšiemu výsledku. Ďakujem. A teraz má slovo pani Hautala. Ďakujem pekne, pani, pán predseda. Pani vysoká predstaviteľka, veľmi jasne ste počuli, že podporíme vašu vedúcu úlohu a chceme požiadať vás o iniciatívy v našej e, spoločnej a zahraničnej politike. Boli tu mnohé otázky o tom, ktoré členské krajiny blokujú našu spoločnú snahu. Môj návrh smerom k vám by bol taký, že SVČ by mala trvať na pravidlách, na prístupe k dokumentom. Prosím, táto moderná organizácia by mala byť prístupná občanom a zahraničná politika by nemala byť e, domenou tajnej diplomácie. Toto by bolo najlepší spôsob, ako posilniť našu spoločnú snahu, aby sme dosiahli naozaj spoločnú bezpečnostnú politiku a zahraničnú politiku. Ďakujem. A teraz má slovo pán von Dalen arresten we zien in het midden oosten <clears throat> een grote bedreiging opkomen. we zien structurele achter. k mm, blízkému východu tam sú veľké hrozby, tam dochádza k ohrozovaniu kresťanov v rôznych moslimských krajinách. Kresťanské spoločenstvo v Iraku sa zmenšilo na polovicu, v Egypte e, sa rozbieha takýto vývoj. Prastaré koptské spoločenstvo je predmetom atentátov. E, každodenne sú vystavení šikanovaniu a je takmer nemožné postaviť nové kostoly. Ja som prijal 60 koptov a oni mi odozdali prozbu o pomoc. E, mám dve otázky, pani Šenová. Staráte sa o to, aby kopti boli najvyššou prioritou vo vašej politike a e, je potrebné ukončiť e, ich systematické diskriminovanie. 20. januára sme vás požiadali, aby ste vypracovali stratégiu náboženskej slobody a aby ste sledovali túto otázku. Môžete k tomu pristúpiť? Ďakujem za vašu trpezlivosť. Ďakujem, pán Dálen. Pani Figueiredo. Ďakujem, pán predseda. Spoločná zahraničná bezpečná politika je politika obrany geostrategických a hospodárskych záujmov európskych mocností. A to e, je v súlade s tým, čo chcú aj Spojené štáty. A potom ide vlastne o pomoc a spoluprácu. Ale v skutočnosti dochádza ku katastrofálnym výsledkom. To vidíme v Afganistane, v Iraku, v Líbie a inde. A Tiež je to politika, ktorá používa dvojký meter, teda chránia sa e, záujmy e, e, európskych hospodárskych veľmocí a zbrojárskeho priemyslu, ale zároveň sa predávajú zbranie tým, ktorí utláčajú svoj ľud. Tu je centrálna otázka. Je možné jasne hovoriť v otázke vývozu zbraní? Rečnička bola prerušená.

Ide tu o vytvorenie supranacionálnej autority a v skutočnosti Európske štáty nie sú už suverenými štátmi. Áno, chceme sa vyhnúť e, vojnám, ale ja si nemyslím, že je potrebné zdať sa suverenite, aby sme to dosiahli. Každý európsky štát by mal chrániť e, e, výsledky európskeho vývoja agresívne vojny nemajú e, legitímny základ. Treba sa im vyhnúť a nesmieme sa e, za kulisami správať e, pokrytecky, aby sme chránili európske záujmy. Dnes musíme predísť tomu, aby tretí svet migroval ku nám. Je potrebné, rečník bol prerušený, Teraz má slovo pán Skuria. Ďakujem, pán predseda. Chcel som sa prihlásiť e, o slovo, aby som poďakoval pani Ešnovej za správu, ktorú dnes predložila. Ale pani Varonke chcem tiež povedať, že verejná mienka nemá ten dojem, že by Európska únia bola E, že by konala e, v tejto oblasti. E, kolegyne, kolegovia, tu poznamená na to, že naša zahraničná politika je ešte v plienkach a musíme sa usilovať aj o riešenie krízy v Ašrafe. Ide o zabezpečenie právnej situácie a tiež ide o humanitárne otázky. Musíme konať aj v Sýrii. Sýria prechádza v súčasnosti e, traumatizujúcou situáciou, pokiaľ ide o ľudské práva. A e, opozičná politika je tu úplne nemožná. Ďakujem, pán kolega. A na záver e, dostane slovo pán Sala. E, ďakujem, pán predseda, len jedna poznámka. Myslím si, že e, zahraničná politika e, vytvára nové výzvy pre európsku politiku. Pani vysoká predstaviteľka, je dôležité, aby sme vytvorili inštitucionálny dialog k strategickým kľúčovým záujmom, teda energická politika, kaukazský región, e, iránske e, nukleárne e, témy a tiež Blízky východ. Turecko napríklad môže zohrať konštruktívnu úlohu, aby pomohla EÚ, aby konsolidovala súčasné prebudzanie sa k demokracii na Blízkom východe. Ale takýto dialog nesmie nahradiť, ale musí doplňať E, e, záujem Turecka o pristúpenie. Ďakujem, pán Zala. Pekne, Boris. Desiatí kolegovia sa ujali slova. Ospravedlňujem sa 14, ktorí nedostali časový priestor, ktorí sú s veľkou pravdepodobnosťou sklamaní. Nuž, ale tak sa delí čas, ktorý máme k dispozícii. Slovo má pán Albertíny na dve minúty ako spravodajca. Vážený pán predsedajúci, pôvodne som použil dve minúty miesto štyroch minút, tak chcem požiadať, aby som mohol hovoriť 4 minúty, teda v tomto mojom záverečnom prejave. Áno, máte naozaj k dispozícii 4 minúty na začiatku prejavu a keďže ste ich nevyčerpali, tak by ste ich mali mať. Nie, pán Albertíny, nebolo to tak? Nie. Pán predseda Albertíny, máte spolu 4 minúty. To znamená, hovorili ste dve úvodom rozpravy a teraz vám zostávajú dve minúty. Budeme sa snažiť byť flexibilní bol by som rád, keby vás keby sme vás mohli počuť, pretože keď budete diskutovať ďalej. Ja som mal 4 plus 2. Takže nedokážem za dve minúty povedať všetko, tak sa radšej zrieknem toho, aby som rozprával. Ďakujem pekne, pán Albertini a teraz pán Gualtieri. Nie, nevidím ho tu, nevidím. Pán Derosa. Zdá sa, že mikrofon už opäť funguje. Chcem požiadať o dve minúty pána Albertiniho, ak je to možné. Pán Gualtieri, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Chcem, aby som vám pravdu povedal, predseda Albertini má pravdu, mal 4 minúty na svoju prezentáciu a dve na konci. Uh, rozpravy, takže mm, mal by dostať 4 minúty. Pokiaľ ide o moju prezentáciu, myslím si, že toto bola zaujímavá a dôležitá diskusia. Jasne ukazuje, že parlament je zjednotený, že sme pripravení poskytnúť podporu e, vonkajšej službe pre Európu, ktorá bude koherentná, konzistentná a efektívna Takže ehm, že sme kritizovali eh, obmedzenia európskej zahraničnej politiky, ale aj sme počuli návrhy, ktoré podľa mňa sú strategickým partnerstvom medzi parlamentom aj s ostatnými inštitúciami. Chceme, aby Európa bola kredibilná v oblasti bezpečnosti a obrany a toto nie je len príležitosť, to je potreba. Je to nevyhnutnosť, preto keď sa pozrieme na prístup Európy a na e, ten najväčší potenciál, aby sme mali integráciu, integrovaný prístup, tak potrebujeme podporu pre dôležitý e, pre tento dôležitý orgán a jeho rozpočet. Preto musíme mať vyvážené riešenie k tejto téme medziparlamentnej spolupráce. Jeden z bodov, ktorý bol jasne e, prediskutovaný, je vyhodnotenie možností, ktoré nám dávajú zmluvy. Článok 44 napríklad nám dáva možnosť delegovať misie na členské krajiny, ale v rámci Európskej únie, ktorá, čo vlastne nie je znovu nacionalizácia, potrebujeme existujúce štruktúry, ambiciozne kroky v, v týchto oblastiach. Samozrejme, že tu musí byť schopnosť e, vedúcej úlohy EU. Ďakujem za vašu snahu, ktorú ste prejavili Ehm, ukázalo sa, že aj malá skupina môže byť autorom veľkých činov. Európa je zásadnou silou, ukázala svoju zodpovednosť. Ďakujem pekne, pán Gualtieri, pán Albertini. Ospravedlňujem sa. A teraz chápem, aká je situácia. Mali ste 4 plus 2 minúty, hovorili ste 3 minúty v prvom príspevku. Takže teraz máte 3 minúty, pán Albertini. Budeme pružní. Pokúsim sa eh, to mm, povedať v rámci troch minút. Počas vypočutia eh, AFETu bola tu otázka na pani Ashton, keď Henry Kissinger bol kritizovaný eh, za politiku izolácie USA, izolácie voči EÚ, tak e, povedal, že tu nie je žiadny kolega, ktorému môžem zavolať. Nemám telefónne číslo, keď chcem hovoriť s so, so zástupcami zahraničnej politiky Európy, ale dnes máme takéto telefónne číslo. Bola to mm, veľmi taká britská odpoveď, aj keď e, e, Zavolám vysokú predstaviteľku a nie ministra zahraničných vecí. Predsa len je tu telefónne číslo. Ak chcete francúzske stanovisko, stlačte jednotku, ak chcete španielské stanovisko, stlačte trojku a tak ďalej. Takže toto je posolstvo Lady Ashton. Máte väčší hlas, ak budete počúvať aj naše hlasy, pretože my sme tu na to, aby sme podporili európsku politiku, nie len politiku členských krajín, ktoré, na ktoré musí reagovať rada. Rád by som Ehm, bol, keby to bolo aj tretie miesto, keby ste mohli ehm, keby ste boli aj za pódium, pretože zastupujete radu, komisiu, aj parlament. Je to demokratická legitimita zahraničnej politiky, ktorá je vyjadrená prostredníctvom kontrolovanej eh, činnosti členských krajín. Toto sa musí posilňovať a rozvíjať. My vám pomôžeme, aby ste túto úlohu plnili a ďakujem. Eh, myslím, že som ešte aj ušetril nejaký čas. Ďakujem, pán Albertini. Vždy ste eh, naozaj taký veľmi zdvorili. A teraz dávam slovo pani Maria Muniz na dve minúty. Ďakujem pekne. Pán predajúci, pokiaľ ide o Ashraf, tejto súvislosti konštatujeme a odsudzujeme porušovanie ľudských práv. Ale v žiadnom prípade si nemôžeme zamieťa, zamieňať porušovanie ľudských práv s činnosťami demokratickej opozície. Sú tam rôzne zoskupenia Takže v žiadnom prípade si to nemôžeme zamieňať. Takže na jednej strane odsudzujeme e, e, e, porušovanie ľudských práv, na druhej strane podporujeme tých, ktorí sa zasadzujú za ľudské práva. Chceme požiadať pani Eštend, aby brala do úvahy toto porušovanie ľudských práv. Sú dôkazy o e, tejto činnosti zo strany Human Rights Watch. Nebola by som rada, keby ste brali do úvahy bod 6, kde sa hovorí o vypracovaní bielej knihy so strategickým bodom o role Európskej únie v medzinárodných organizáciách s perspektívou do roku 2020. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom za spoluprácu, za skoncipovanie tejto správy formulujem moje poľutovanie, že niektorí malicherníci si neželali, aby sa rešpektovali výsledky štúdie to je totiž alternatívna nadácia, ktorá vypracovala dobrú alternatívu pre mňa, no a tieňový, pre mňa a tieňových spravodajcov, takže pevne verím, že to pomôže pri politických stimuloch, pri novej formulácii e, role Európskej únie. Pánovi Stevensovi, Stevensonovi by som e, chcela, chcel povedať, že sa nebudú používať modré karty, aby kolegovia mali možnosť ujať sa slova v rozprave. Takže tým končíme rozpravu. A slovo má pani Ešten a bude reagovať na všetky príspevky v tejto rozsiahlej rozprave. Nech sa páči. Pán predseda, ďakujem vám a ďakujem aj vám, členovia parlamentu. Pán Albertini, ja som eh, eh, ochotná postaviť sa eh, riasne a hm, môžem ísť aj k pódiu, ale chcem sa poďakovať za vašu prácu, ktorú ste vykonali, pán Albertini. Pripravili ste veľmi užitočnú správu. Dotkli ste sa rozhodujúcich otázok našich krokov ale pán Albertini, ja chcem povedať, že existuje väčšia koherencia, než ako si môže niekto e, v tejto diskusii predstavovať. Máme e, stanoviska k rôznym témam. E, ide o ľudské práva, celkom špecifické úlohy, Blízky východ, susedská politika, Srbsko, Kosovo, Afrika, Ehm, dúfam, že dosiahneme výsledky e, v, na pobreží Slonoviny a tiež ide o Ugandu. A e, tu všade spolupracujem s, e, s ministrami zahraničných vecí z 27. A ja musím e, povedať, že sa blížime k, a zbližujeme e, e, možno, že si prajete viac, ale nepodceňujeme sa. E, nepodceňujeme to, čo sme dosiahli. Takže chcem im poďakovať. A oni naozaj často hovoria mene všetkých nás. Nemôžeme byť všade vo svete naraz. Dnes máme ministrov zahraničných vecí v rôznych častiach sveta, ktorí e, nesú posolstvo v mojom mene, v mene Európskej únie. A to je veľmi dôležitý aspekt toho, čo robíme. Ďalej chcem povedať, že skoro vždy sme prví, ktorí vydávajú stanoviská, ktorí hovoria o tom, ako sa veci majú diať. Hovorili sme o e, sankciách voči Sýrie a e, nie vždy sa to dostalo na e, titulné e, stránky novín, ale my sme boli prví, ktorí to vydali. A je stovky takýchto stanovisk. A ide nám, aby sme vyjadrili dôležitosť toho, čo robíme. A konzistentnosť je veľmi rozhodujúca v tom, čo sme teraz diskutovali. V diskusii sme sa sústredili na niektoré časti sveta, ale odznelo tu tiež mnoho ďalších tém, e, v ktorým sa ešte musíme venovať. Pán Salafranka hovoril o Kube, e, pán Sotoč čo tam udialo cez víkend a potrebujeme ešte viac informácií. Je to veľmi dôležitá téma. Niektorí e, členovia hovorili o Gáze. Je dôležité, aby sa tam dostávala humanitárna pomoc. Potrebujeme podporiť týchto ľudí, ale vedieme dialog, pokiaľ ide náhorných Karabach. Azerbajdžan, Arménsko, diskutujeme s vami a podporujeme to, čo robí Francúzsko a v Albánsku tam diskutujeme s e, premiérom, aby sme e, rozhýbali dialog a samozrejme Afrika, spomínalo som dve krajiny, ale môžeme hovoriť o mnohých ďalších. E, áno, v Sudáne sa dejú dôležité veci. Južný Sudán, tam je nádej na úspech. Ukrajina, tiež veľmi dôležitá susedská krajina. Pán Cyrus Volsky o tom hovoril teda je tu množstvo, množstvo úloh a musíme pokračovať na všetkých týchto úlohách. Takže, e, ctení členovia, toto si musíme uvedomiť. A tiež chcem vyvrátiť niekoľko mýtov, ktoré tu rastú. Ja sa usilujem o primerané stanovisko EÚ e vo valnom zhromaždení OSN. A to stálo mnoho, mnoho úloh, e, mnoho práce a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa na, to, e, na tom podielali. A to sa nám podarilo dosiahnuť. A nezapodievajme sa opismi, ktoré nie sú pravdivé. V Libii sa nám podarilo e, dostať pomoc k mnohým tisícam ľuďom. Áno, ja som e, e, bola proti e, Bertovej zóne, ale e, e, premiér Cameron to potvrdí. Ja som bola za to, aby to bolo efektívne. O tom išlo. Ja podporujem to, čo robia naše dela, delegácie Bengázi a inde. Bahami. Tam naši ľudia sa sústredujú na polnospodárske programy pre najchudobnejších ľudí a myslím, že my musíme urobiť tak mnoho, ako je len možné, aby sme pomáhali všetkým krajinám po celom svete. Zakončím tým, že potrebujeme zdroje, aby sme robili dobrú prácu, musíme konať konzistentne a musíme rozvíjať to, čo robíme a to robíme tým, že 27 členských štátov Európskej únie zoberieme na tú cestu s nami, budeme viesť, niekedy ich postrkneme, ale vaša podpora k tomu je nevyhnutná. Ďakujem. Ďakujem, pane Šno. Kolegyne, kolegovia, dokázali sme to vďaka vášmu pochopeniu a vašej spolupráci. A predišli sme tomu, že tí poslední rečníci budú prehlušení. Chcem sa e, vám všetkým poďakovať, e, všetkým, ktorí k tomu prispeli. E, to, že sa nám podarilo ukončiť diskusiu na čas, ospravedlňujem sa tým, ktorým som zobral slovo, ktorí prekročili rečnícky čas. Urobil som to preto, aby diskusia prebiehala podľa poriadku. Teraz bude trojminútová prestávka, prv ako prikročíme k hlasovaniu podľa e, naplánovaného času.